Good afternoon, colleagues. Dobré popoludne, kolegyne a kolegovia. Vítam vás na zasadnutí tohto výboru. Máme najskôr znamenia predsedajúceho, prosím. Bohužiaľ, e, tlmočenie do chorvačtiny, malčiny a galčiny nebude dnes zabezpečené. A pred e, tým, než potvoríme odporúčanie spravodajcov, tak chcem ešte povedať, že sa koná výstava v miestnosti EASO 5-ročné e, výročie EASO. V bode 4 je bod o ESO. Pán Ide Miller urobí prezentáciu a to takisto bude sprevádzané aj vizuálnou e, prezentáciou počas jeho prezentácie a to bude 5. 5. E, výročie EASO. Ďakujeme kolegom z EASO, ktorí prezentovali e, alebo pripravili túto prezentáciu. Ďakujem za tie obrázky, ktoré tu dnes skrášlia priestor a po druhé e, podporenie odporúčaní e, spravodajcov podľa pravidla 205, vymenovanie spravodajcov v prvom rade predseda podľa eh, jednoduchšeného pravidla 50 automatizovaná eh, výmena daktyloskopických údajov eh, v Dánsku. Takže zjednodušený postup ohľadom tohto tejto otázky potom spolupráca, strategická spolupráca e, medzi Ukrajinou a e, Europolom. E, pani Makovej bola menovaná spravodajkyňou pre mobilizáciu pohoto, mimoriadnej rezervy na rok 2016. To je 2118 rozpočtový výbor, takže by som chcel požiadať o podporenie týchto odporúčaní koordinátorov a potom chcem ešte požiadať kolegov, aby mali pri sebe e, hlasovacie karty. Budeme hlasovať e, o 17.40. Takže e, bod 3 teraz, a to je výmena názorov s pánom Gilles de Kerkhoff, je to koordinátor Európskej únie pre boj proti terorizmu a to v súvislosti s tým, čo sa udialo v členských štátoch, teroristickými útokmi v členských štátoch z poslednej e, doby. 31. augusta sme na Líbe mali rozpravu o tejto téme, ale pán Kerchov nebol možný, ne, nemal možnosť prísť, ale slúbil nám, že či, pri najbližšej príležitosti e, sa dostaví, takže dnes som veľmi rád, že ho môžem privítať a e, vypočujeme si aktuálne informácie o súčasnej bezpečnostnej situácii a požiadame ho, e, aby odpovedal na otázky, ktoré nás zaujímajú. Samozrejme, od poslednej jeho návštevy na výbore boli e, aj vypočutia komisára pre bezpečnosť, takže on bude spolupracovať s novým komisárom pre bezpečnosť a určite sú aj novinky v tejto oblasti, takže teraz dám e, slovo pánu D. Kerchov a potom otvoríme priestor pre rozpravu. Máte slovo, pán Kerchov? Ďakujem, pán predseda, ďakujem za pozvanie a prepáčte, že som nemohol prísť na prvú rozpravu na konci leta. Budem e, sa snažiť byť e, stručný a Zameriam sa na ponaučenia, ktoré plynú z nedávnych e, útokov alebo pripravovaných útokov a potom zasa zameriam na výzvy, ktoré musíme riešiť e, na základe e, tých ponaučení. Pozvali ma, aby som sa zúčastnil na stretnutí s francúzským veľvyslancom 1. septembra a E, hovorilo sa tam o tom, že to nebezpečenstvo nikdy nebolo za posledných 20 rokov tak e, vysoké. To nebezpečenstvo je skutočne veľmi vysoké v členských štátoch vzhľadom na rôznorodú povahu tých e, rizík. Keď sa pozriete na tie útoky alebo pripravované útoky z posledných týždňov, možno identifikovať aspoň 6 charakteristík. Tá prvá je E, veľký, e, veľká rozmanitosť profilov páchateľov, e, jednak siete skupín, džihadistické skupiny spojené s Rakou, jednotka al ktorá plánovala útoky z Raky. Napriek tomu, že bol vodca zabitý, tak aj tak plánujú útoky. Potom sú to osamotení útočníci ale tí sú buď riadení niekiaľ, alebo e, niečím teda inšpirovaní. Dobrým príkladom je Hašit Kasim z Francúzska, ktorý e, väčšinu leta sa e, pripravoval útoky proti dôležitým osobám vo Francúzsku prostredníctvom telegramov E, ostatní nie sú e, priamo napojení Daesh, ale e, sú inšpirovaní jeho propagandou. A potom sú to ľudia, ktorí sú duševne chorí alebo ktorí sa snažia zvýšiť svoju osobnú dôležitosť alebo jednoducho kopírujú to, čo videli. Takže to je tá prvá charakteristika. Tá druhá, bohužiaľ, a tu zohráva e, ústrednú rolu internet, e, ktorý propaguje ideológiu alebo e, používa zariadenia hlbokého tmavé dark webu a okrem toho tu ide o infiltráciu bojovníkov do EÚ, používanie sfalšovaných dokumentov, od e, kriminálnych sietí. Potom tá štvrtá charakteristika, a zda najdôležitejšia, je prepojenie medzi terorizmom a e, trestnou činnosťou. Europol e, identifikoval stovky, nebudem uvádzať presné čísla, páchateľov, ktorí mali buď kriminálnu minulosť, alebo E, sú to prípady, keď e, teroristi používajú na financovanie svojej činnosti e, trestnú činnosť. Toto má niekoľko dôsledkov. Poprvé, pre tých ľudí v prednej línii je ťažké detekovať náznaky a prejavy radikalizácie v, v, v ranom štádiu lebo v um, mnohých prípadoch neočakávame, že práve títo ľudia by mohli byť džihadisti. Potom po druhé je to rýchlosť radikalizácie, ktorá prechádza do násilia. To je oveľa rýchlejšie než predtým. Okrem toho prenos a um, transfer uh, zručnosti, ak náhodou žijete v prostredí, kde uh, sa dostanete k zbraniam uh, s falšovaným cestovným dokladom. To pomáha vašim zámerom. A e, napokon tá piata charakteristika to je rozmanitosť útokov a e, modov operandy. V Bruseli sme napríklad videli sofistikované komplexné útoky, ale zároveň dochádza k mnohým e, spontánnym útokom pomocou nožov, sekier alebo nákladných aut, ako sme videli. Zdá sa, že zameranie je viac na tzv. soft targets e, e, a nie tak, ako to bolo e, predtým. A potom sú to útoky na západných občanov v moslimských krajinách. Tunisko, Turecko, Egypt, mnohé z týchto tieto krajiny samozrejme sú tým zasiahnuté z hľadiska turistického ruchu, ktorý je pre nich dôležitým hospodárskym trojom. A okrem toho, e, keď sa započúvate do toho, čo hovorí e, tá spravodajská komunita, tak sa zmenujú o ďalších prvkoch. Jednak Daesh by mohol krok za krokom sa presunúť k iným spôsobom fungovania, napríklad e, automobilové bomby, E, improvizované výbušné zariadenia v automobiloch a chemické zbranie. To je prvá e, taká obava spravodajskej komunity. Po druhé, to nie je úplná novinka, ale to závažné, to sú navrátilci, exodus e, zahraničných bojovníkov, E, nastane, keď skolabuje kalifát, e, takže nastane exodus týchto zahraničných bojovníkov alebo návrat späť. E, buď sa teda budú snažiť dostať na iné hotspoty, Líbia napríklad, to, sú, to je miesto, kde by sa mohli skrývať, alebo sa budú snažiť dostať späť domov. Budeme mm, sa s týmto vysokým počtom musieť vyrovnať a takisto aj s rozmanitými profilmi to znamená e, tí e, bojovníci z predných línií, ale aj z, e, zo zázemia a, a takisto aj deti. Vieme, že viac než 500, 500 detí sa tam narodilo v kalifáte. Tretia obava súvisí s, so zraniteľnosťou sírskej tečenickej diaspory. V niektorých členských štátoch, konkrétne v Nemecku, už sa salafisti snažia rekrutovať e, v uteteneckých e, táboroch a nie je to náhodou. E, čím viac takýchto utečencov zradikalizujú, tým viac to zvýši islamofóbiu. Potom je to Líbia a to, čo sa deje e, v Sirte. Daesh je stále prítomný v Líbii a Líbia sa môže e, stať e, čoraz viac novým východiskom pre Daesh, z ktorého by sa mohli plánovať útoky v Európe. A napokon ne, nemožno prehliadať Al-Qaida a Čabatal nusra napriek tomu, E, že sa to premenovalo na Jabat al-Sham. E, je to aj naďalej e, vlastne stále Al-Qaida a teraz sa hlavne zameriava na boj proti Asadovi, ale môže byť schopná táto organizácia sa zamerať aj na západ. Tým sa zvýši samozrejme riziko to vidíme z tých posledných eh, útokov alebo pripravených útokov. Ako zareagovať? Máme z Bruselu dobré správy v tom zmysle, že rôzne inštitúcie sa čoraz viac mobilizujú a sú čoraz viac pripravené na riešenie týchto eh, jednotlivých víziev. Rozhodnutie predsedu komisie vymenovať eh, na plný úvezok komisára pre bezpečnosť je podľa mňa veľmi efektívne rozhodnutie. Dve oznámenia komisie, jedno o prevencie a prevencii a jedno o e, bezpečnosti, e, kde sa snaží e, definovať koncept bezpečnosti. Komisia toto obsahuje alebo predstavuje veľmi zaujímavý návrh a určite to e, posilní e, v tomto ohľade e, bezpečnostný aspekt v Európskej únii. Okrem toho komisia chce urýchliť realizovanie záverov partnerstva pre boj proti terorizmu s krajinami Stredomoria. My sme sa veľmi aktívne v posledných týždňoch zapájali do pomoci týmto krajín Ehm, krajinám e, Egypt, Jordánsko, Libanon, Tunisko, e, Alžírsko, aby sme im poskytli podporu a riešili s nimi príslušné problémy. A je tu aj výsledok neformálneho stretnutia v Bratislave. Pán predseda Tusk je odhodlaný e, zachovať boj proti terorizmu na, ako jeden z hlavných bodov agendy a e, takisto sa snaží o dosiahnutie čo najrychlejšieho a výrazného pokroku. V Bratislave sa hovorilo o ochrane vonkajších hraníc, e, inter, e, vzájomom preplní databáz a podobne. Takže teraz rýchlo k tým výzvam, ktoré vidím, sú, je ich 5. Poprvé, tá sam, samozrejme zbieranie, e, získavanie informácií, e, spoločné využívanie a analýza informácií. Pred sebou máme veľa práce. Máme dve nové databázy navrhované komisiou ESTA pre e, ľudí vstupujúcich na územie EÚ bez víza, potom vstup, výstup, tento systém vstup, výstup a rozhodnutie e, rady, právne rozhodnutie rady ohľadom súhlasu s týmto, to je veľmi dôležité. E, a potom, po druhé, je to e, to, čím nás povedala Európska rada. To znamená vyhodnotiť mieru, do akej členské e, štáty používajú e, a, a prispievajú do existujúcich e, databáz. Členské štáty, treba uznať, urobili veľký pokrok v posledných mesiacoch. Ešte to nie je všetko dokončené. Tie databázy neodrážajú všetky riziká, tak ako ich poznáme, ale treba uznať, že sa veľmi zlepšil príspevok členských štátov podľa E, Europol, teraz e, v rámci Europolu sú všetky členské štáty pripojené k Siene. Väčšina členských štátov má národné kontaktné miesta napojené na e, jednotku sledujúcu internet a tie informácie o cestujúcich sa poskytujú v čoraz väčšom množstve z tých kontaktných bodov máme aj efektívnejšie nástroje na e, výmenu spravodajských informácií a presadzovanie práva a e, e, potom aj postupy podľa článku 36.3, to znamená v prípade zvýšenia zvýšenia bezpečnostnej situácie a to je e, e, e, teda niečo, čo sa bude aplikovať v nasledujúcich rokoch. A okrem toho výbor, tento výbor takisto sa vyjadroval k otázkam, ako je plná interoperabilita databáz. Toto je podľa mňa najdôležitejší spis, ktorý máme pred sebou ak e, chceme skutočne tie veci e, e, prepojiť a načrtnúť celkový obraz, musíme k tomu pristupovať otvoreným spôsobom, s otvorenou mysľou. Ja si uvedomujem aj tie obmedzenia ochrany údajov a to základné prividlo, pravidlo, to znamená princíp vyplývajúci z účel, to znamená, že sa údaje používajú len na e, presne stanovené účely. Ale ak chceme, aby ochrana hraníc bola efektívna a e, detegovala veľké toky migrantov, e, z ktorých mnohí sú žiadatelia o azyl, ale mnohí môžu byť aj džihadisti, tak musíme mať prístup k biometrickým údajom a ďalším údajom. To je možné dosiahnuť pomocou rôznych nástrojov a s, e, e, takisto aj s prihľadnutím potrebe chrániť e, účinne osobné údaje. Už bola vytvorená skupina, ktorá sa stretla dvakrát a ja verím tomu, že sa nám podarí dosiahnuť tie ambiciozne ciele a do júna budúceho roka. Tretí aspekt, ktorý je pravdepodobne ešte náročnejší, je vytvorenie na úrovni Európskej únie akéhosi mostu medzi tým, čo vytvoril Europol, ehm, to znamená to kontaktné eh, centrum, ktoré sa doposiaľ eh, veľmi dobre vyvíja, a eh, platformou ehm, bezpečnostných služieb a vytvorenou skupinou pre boj proti terorizmu v poslednej dobe. Samozrejme, toto je náročné na jednej strane je spravodajstvo v kompetencii členských štátov, na druhej strane treba skutočne nájsť mechanizmus na to, aby sme zabezpečili, že sa e, jednoducho toto všetko prepojí. No a na záver ešte existujú dva aspekty o zdieľaní údajov, ktoré potrebujeme preskúmať. E, sú pomerne náročné. Poprvé je to šifrovanie. E, niektoré členské štáty by boli radi, keby komisia preskúmala, čo by sa dalo robiť na to, aby informačné agentúry a orgány trestné s činnom konaní mali prístup k šifrovaniu, ale na druhej strane, aby systém bol nepozraniteľný Ďalej digitálne dôkazy. Komisia na tom už pracuje. Komisárka Jourová je veľmi aktívna a skúma možnosti zrýchlenia prístupu k digitálnemu k digitálnym dôkazom, ktoré sú často uložené na kladoch v USA. Potrebujeme priamy prístup, rýchly prístup a jednoduchý a nie a prechádza často náročnými a pomalými procesmi. Takže to sú výzvy nadchádzajúcich týždňov a dní. A ďalšia vec, a to pre, a oznámenie komisie je dobrá vec. Treba výrazne investovať do prevencie. Ako som už povedal, máme čoraz menej Európanov, ktorí idú do Sýrie, pretože je to uh, náročné dostať sa týchto dňoch do Sýrie, ale aj tak potrebujeme urobiť oveľa viac. Na internete komisia vytvorila IT fórum, to je správna vec, a do konca tohto roka sa skutočne ešte druhé stretnutie s internetovými spoločnosťami a ja od nich očakávam skutočne veľa. Vy zvýšili rýchlosť a odstraňovania nelegálneho obsahu a našli spôsob, ako to robiť automaticky a ako podporu, ktorú môže poskytnúť spoločnosti, českej spoločnosti na umenie hlasy a to je kondicionalit. Druhý dôležitý aspekt, ktorý doteraz zatiaľ nebol veľa vypracovaný, to ale v oznámení komisie je, ako mainstreamovať boj proti násilnému terorizmu v rôznych programoch v oblasti vzdelávania, kultúry, mládeže, prístupu k pracovným miestam, šport a tak ďalej. Myslím, že sa dá dosiahnuť veľmi veľa nejakým dopadom. Samozrejme, treba to byť oddelené. Môže to byť, hlavne, no, no hnacou silou nemôže byť proti terorizmu, ale e, sú tiež dobré opatrenia na prevenciu. Ďalej, rehabilitácia. O tom už som hovoril v minulosti, tu vo výbore. V tejto oblasti musíme napredovať a chceme eh, nástroje so všetkými nevyhnutnými politikami, aby sme dokázali stráviť veľký návrat zahraničných bojovníkov. Potrebujeme trestoprávnu, eh, trestoprávnu spravodlivosť, ale aj alternatívy. Teraz už nemám čas hovoriť o hraniciach a viete oveľa lepšie ako ja. Transformácia Frontexu boj proti falšovaniu do, e, dokumentov, systematické kontroly na vonkajších hraniciach a teším sa na rýchle ukončenie modifikácie úpravy Šengenského pohraničného kódexu. Je veľmi dôležité, aby tieto legislatívne akty boli prijaté. Nebudem hovoriť o tom externej časti, ale Skôr to veľmi rád objasním. Ďakujem pekne, Jo. Ja som vás trochu prerušil, pretože myslím, že eh, vás čakajú detálne otázky od viacerých poslancov, takže hneď prejdeme k diskusii a slovo dostane Barbara Kudrická. Nech sa páči, máte slovo. Takže kolegyne, kolegovia, prosím, dve minúty, pretože všetci sa chcú vyjadriť. Barbara, nech sa páči. Ja ďakujem veľmi pekne za tento eh, veľmi zaujímavý úvod. Bolo to veľmi konkrétne, obsahovalo veľmi veľa dôležitých informácií. Nie je jednoduché bojovať proti terorizmu aj v súčasnej dobe. Samozrejme, vzniká dojem, že jeden z, jedna z najdôležitejších vecí v našom spoločnom boji proti terorizmu je rýchla výmena informácií, čo najrýchlejšia, keď je to možné v reálnom čase, tak aby sme mohli spoločne niečo robiť a podnikať, keď hrozia útoky, keď sa objavia problémy, na využívanie údajov v niektorých členských štátoch, možno bola možnosť s takými zdrojom by ste hovorili, že existujú rôzne nástroje. Mňa by zaujímalo, čo tým myslíte, čo myslíte tými inými nástrojmi na využívanie údajov. Ja samozrejme chápem, že keď spravodajské služby nejaké krajiny nechcú údaje sprístupniť, tak je to ťažké, ale nebolo by užitočné, ak by sme sa vynasnažili vytvoriť lepšiu spoluprácu na výmenu údajov, tak aby sme nemali rovnaké problémy, ako je máme dnes. A ďakujem veľmi pekne. Ďalšia rečničkou je Birgit Sipel. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Ja sa musím ospravedlniť za to, že som nebola prítomne hneď od začiatku. Rada by som položila pár konkrétnych otázok. Jedna sa týka že keď hovoríme o výmene údajov, tak eh, myslím, že nebudeme si vymeniať všetky informácie, informácie, eh, ale eh, informácie o tom, ktoré hovoria o tom, že niekto je potenciálny, potenciálnou hrozbou, a ja sa chcem spýtať, ako ďaleko sme dospeli v tejto otázke. Otázke existujú spoločné kritéria, prečo niekto v nejakom členskom štáte sa môže dostať na takýto zoznam, je to porovnateľné, alebo treba zlepšiť aj túto vec. A ďalšia vec, ďalšia otázka k zahraničným bojovníkom a k tomu, akom rozsahu používajú unikové cesty, aby sa dostali do Európy. Ja myslím, že IS má záujem o to, aby e, vycvičeného e, deleného bojovníka poslali nám otvorené more, kde môže, je veľké riziko, že zomrie, ale že pôjde inou cestou, kde a neskôr sa zamýšľa medzi utečencov. Máte nejaké konkrétne informácie o tom, ako by sme si to mali predstaviť? A no, ďalej vy ste hovorili o tom, že k prevencii nepatrí len kontrola a výmena informácií, ale aj spolupráca s sociálnymi pracovníkmi a ďalšími aktérmi v komunách a obciach priamo na mieste. A ja si myslím, že veľmi veľa atentátnikov, takmer všetci, neprichádzajú k nám ako príslušníci tretich krajín, ale už predtým žili v Európe, takže v rámci Európy spravili prvé kroky, v radikalizácii, takže preto chcem spýtať, neustále počúvame, že aj v tejto oblasti treba pracovať s aktérmi priamo na mieste. Venovať sa prevencii, ale môj dojem je, a na to sa chcem tiež spýtať, že veľmi veľa peňazí a personála používame na výmenu informácií, na hraničné kontroly, uzatváranie hraníc, je čoraz väčších databank, ale Členské štáty sú veľmi zdržanlivé na to, aby e, podporovali prevenciu priamo na mieste, e, ako to vidíte a máte nejaké konkrétne príklady a dôkazy. Tomto ďakujem pekne, Birgit. Predtým, než dostane slovo ďalší rečník, chcel som o tom hovoriť v rámci oznámení. Takže by som chcel upozorniť na to, že toto je jeho posledné zasadnutie. On toto je jeho posledné zasadnutie a stane sa členom snemovne lordov pán Kirkop, takže ďakujem mu v mene výboru za jeho prácu ako koordinátor a poslanec. On má veľa priateľov v celom politickom spektre a tento výbor je najviac pracuje zo všetkých, ako ešte viete, kolegovia. Takže želáme mu všetko najlepšie s temovní lordov. E, viem, že ešte bude veľmi proeurópsky a prácu z tohto výboru tam vezme zo sebou. Takže ďakujem pekne, Timothy, za prácu v tomto výbore. Okay, and now you can ask your question. Uh, Ďakujem veľmi pekne. A poslednou úlohou bude hlasovať, pretože samozrejme to je tá najdôležitejšia vec, ktorú robíme. Ja, ja som veľmi vďačný za tieto a, pripomienky a ja som chcel začať otázkami a chcel som povedať, že som tu 17 rokov v parlamente a by no, dúfal, že keď ja, máme takéto dlhé skúsenosti, a tak eh, veci sa majú zlepšovať. A náš hostia eh, v svojom poste 9 rokov, veľakrát sme sa stretli. A myslím, že zodpovednosť, ktorú má, a veci, ktoré vykonáva, sú čoraz dôležitejšie. A som si istý, že jeho dlhé skúsenosti sú veľmi užitočné pre nás všetkých. I would just like to... A veľký význam na ochranu, pre ochranu uh, obyvateľov EÚ. A chcem sa spýtať, eh, že práca je veľmi dôležitá a koordinátor na boj proti terorizmu nemá veľmi veľké legislatívne právomoci a je dôležité aby sme neustále ako parlament žiadali a zdôrazňovali jeho úlohu boj proti terorizmu, mnohé veci, ktoré obie sú veľmi dôležité a rovnako by som sa chcel spýtať, ak môžem, ako CTC bude koordinovať s tým nedávno vytvoreným Centrom na boj proti terorizmu v rámci Europalu, ECTC, a rovnako som tiež veľmi rád, že nový komisár pre bezpečnostnú úniu je z Veľkej Británie, to Sir Julian King. rád by som sa chcel spýtať, ako vníma jeho úlohu a prácu a koordináciu s Sirom Julianom, komisárom. No a na záver, dúfam, že nebudete ma za ja som zažil veľa krásnych vecí v tomto výbore, mám veľmi dobré skúsenosti, zážitky a pravdu, že ani ja by som eh, nemohol svoju prácu vykonávať naplno, ak by som nemohol spolupracovať s členmi všetkých politických skupín a všetkých presvedčení, pretože my sa snažíme o spoločné blaho všetkých obyvateľov Európy, no a ja dúfam, že tento výbor v tom bude pokračovať a takisto aj v budúcnosti. Ďakujem. Ďakujem pekne. Mm, pani Cecilia Wikström. Cecília, nech sa páči. OK, Cecilia, ale... Dobre. Ja by som chcela dať eh, slovo mojej kolegyne Sofie Intveld. Nech sa páči, Sofie. Ďakujem pekne. Ďakujem pánu Dekerkové za jeho prezentáciu. Ja začnem. a Dodám niečo k tomu, čo povedal Timothy Kirkop. Ja som veľmi e, rada, že bolo vytvorené nové portfólio v rámci Európskej komisie, pretože myslím, že to je miesto, kde legislatívne iniciatívy a politické iniciatívy mali byť príjmané. No a ja som neustále zdôrazňovala, že okrem tej práce, ktorú robíte osobne, tak si myslím, že vaša pozícia je taká trochu zvláštna, pretože tie legislatívne právomoci, ale ani zodpovednosť. Rovnako musím trochu provokatívne dodať, že som trochu sklamaná, že je trochu predpovedateľné a predvydateľné vždy, keď sa stretneme, Eh, keď ste tu, eh, žiadate viacej právomoci, viac zhromažďania údajov a stiažujete sa na obmedzenia, ktoré na vás uvalujú zákony o ochrane údajov a ďalšie. Ja by som očakávala, že niekto, kto hovorí o boji proti terorizmu, aby obhajoval demokraciu, a niekto to hovorí teda o právnom štáte demokracii, aby viac rešpektoval aj demokraciu základné práva a právny štát. A ja mám pocit, že úplne nevšímate základné práva. Je to trochu nerovná, nerovnováhe. A ďalšia otázka. Komisár King um, veľký dôraz kládol na implementáciu a to je správna eh, správny dôraz, pretože my príjmame jeden um, zákon za druhým, ale mám pocit, že keď, čo sa týka implementácie, tak ten pokrok je veľmi malý. Ja mám dve špecifické otázky Jedna sa týka smernice NR, PNR. Nedávno som sa spýtala komisie, tak písomne ako aj ústne a nedostala som odpoveď, kde sa nachádzame v fáze implementácie smernice PNR, ENR, 15 mesiacov po prijatí. Minister King povedal, že jedna alebo dve krajiny už spustili implementáciu a to je s veľkým, vo veľkom kontraste za tlakom, pod ktorým sme boli, keď sme prijímali smernicu a ďalej zdieľanie údajov. Všetci zdieľame snahu o zlepšenie zdieľania údajov a informácií medzi členskými štátmi, ale mňa trochu znepokojuje, že zdá sa, že my hovoríme len o technickej stránke interoperability, to prepojenie systémov, existujú plány, pracovná skupina na komisie, ktoré si tiež členom, hovorí sa o interoperabilite a vidím, ktoré veľmi zaujímavé, ale tiež nepokojujúce iniciatívy. Hovoríte v podstate o vytvorení e, jednej veľkej databázy, ktorá sa hovorí ako o spoločnom repozitárii údajov, kde malo byť jedno rozhranie, jednotné rozhranie na vyhľadávanie a e, v smernici sa vôbec nehovorí o veciach ako súdny dozor, demokratický dozor, transparentnosť, prístup k dokumentom a tak ďalej a tak ďalej. Takže to znamená, že hovoríte o vytvorení obrovskej databázy bez akýchkoľvek bez akékoľvek kontroly. O to by som rada niečo počula. Ďakujem pekne. Jan Albrecht, ďakujem pekne. Ja tiež ďakujem pánu Dekerkove za jeho briefing úvodné slova. Ja nadviažem na to, čo povedala Sophie Intveld. Hovorila o implementácii. Vás no vymenujú členské štáty. A ja sa niekedy tiež pýtam sám seba, koho vôbec koordinujete, pretože členské štáty, parlament a komisia žiadajú viac koordinácie ale to trvá pomerne dlho a to neznamená len, že žiadajú viac koordinácie, ale než konkrétne opatrenia, ktoré tiež povedú k tomu, že niekto bude koordinovať. akože konečnom dôsledku ja mám pocit, že všetci chcú viac koordinácie, ale nekoordinovať. No a rovnako mám pocit, že všetci chcú viac zdieľať relevantné informácie, s tým súhlasíme, ale nikto nechce sprístupňovať tie informácie. Takže uh, niečo treba skutočne zmeniť v členských štátoch. A, a namiesto toho, aby sme príjmali len stále nové a nové opatrenia, ja by som bol rád, aby sa implementovalo to, to čo už bolo prijaté mimo výbore Libe a na plenárnom zasadnutí Európskeho parlamentu spolu s radou sme rozhodli v apríli 2014 o smernici o Európskom vyšetrovacom príkaze. A dali sme členským štátom 3 roky na implementáciu. A táto fáza implementácie vyprší v apríli, maj budúceho roka. A, takže zostáva už len pol roka, takže mňa by zaujímalo, ako pokračujú členské štáty v implementácii, nič som o to nepočul. Niekedy hovorím s predstaviteľmi vlád a členských štátov, ale oni ani nevedia, že niečo také ako vyšetrovací príkaz a rozkaz existuje. Takže ja sa chcem spýtať, to je jedna z centrálnych a hlavných opatrení, to výmene informácií, je to o opatreniach, o vzájomnom uznávaní, vyšetrovacích opatrení, je to jadro lepšej spolupráce o e, súdnych a policajných záležitostiach, takže ja by som bol rád, aby to pokračovalo. A ďalej, čo pokladám za veľmi dobrú vec, že dávate čísla Europolu o podozrivých a terorizmu, že sú prepojené s predchádzajúcimi trestnými činmi mm, známymi, že sú známi prokurátorom, takže ja vidím, že chceme nové opatrenia na zhromažďovanie informácií o ľuďoch, ktoré nie sú prepojení s trestnými činmi v minulosti ani s rizikami. Eh, hlasovali sme v smernici o EUPNR, 500 eh, miliónov eur tam má ísť. To údaje o podľa mňa úplne irrelevantných eh, osobách, hlavne čo sa týka trestnej činnosti. Takisto zavádzate nové pohraničné opatrenia, o ktoré žiadajú členské štáty, ale malo by sa to týkať ľudí, ktorí sú kriminálnici a nie ľudí, ktorí iba prekračujú hranice. Ale systém entry-exit um, systém vstupu a výstupu bude možno stať pol miliardy eur a bude kontrolovať ľudí, ktorí nie, nepachajú trestnú činnosť. Čiže celé miliardy sa míňajú. A Europol chce viac peňazí na spoločné vyšetrovacie týmy. E, to je užitočná činnosť, ktorá sa realizuje priamo v teréne. Miestne OČTK spolupracujú pri stíhaní e, kriminálnikov a miestne orgány na miestnej úrovni v súčasnosti nie sú dobre vybavené, nemajú dostatok investícií, personálu, peňazí. Možno by bolo rozumnejšie, keby sa tie priority nastavili trochu inak. Neinvestovať stále do nových systémov, ale namiesto toho dať viac peňazí do napríklad tých spoločných vyšetrovacích e, tímov. No a potom to kódovanie. Julian King, nominovaný komisár pre bezpečnostnú úniu hovoril o tomto, že to nie je ehm, možno tá správna odpoveď e, získavanie prístupu do kódovaných zariadení. A ja s ním súhlasím, my strácame tie správne veci zo zreteľa. Dnes máme viac informácií ako kedykoľvek v histórii o každodennom živote. Nikdy v minulosti sme nemali viac informácií o nás všetkých a spracováva sa obrovské množstvo informácií. Problém je možno v tom, že máme síce dosť pe- ehm, informácií, ale nemáme dosť personálu, ktorý by viedol napríklad vyšetrovania pod krytím, ktorý by Eh, dekodoval rôzne systémy, zariadenia. Eh, čiže opäť ja si myslím, že tu by sa to ťažisko malo presunúť niekam inám. Ďakujem, hovorí predseda, teraz Peter, Nieder, Peter Niedermüller. Ďakujem za prezentáciu, pán Kerkov. Budem hovoriť stručne. Spomínali ste, že veľmi dôležitá je ochrana hranice, pohraničná stráž a tak ďalej. Ja s tým súhlasím, pretože bezpečnosť je rozhodujúca samozrejme, ale vy málo hovoríte o prevencii. Vo vašej prezentácii ste tomu venovali jednu vetu, ktorá je veľmi dôležitá. Hovorili ste o masívnom investovaní do prevencie. Čo to znamená konkrétne? Aké oblasti konkrétne budete riešiť? Ďakujem. Ďakujem. Kolegyne, kolegova, kolegovia, uzavrel som zoznam rečníkov. Samozrejme aj rada príde na rad. Pani Gomez, pán Ježek, pán Radek, pani Bony. Uh, Mrs. and Mrs. Winberg. And that's it, okay? To sú všetci rečníci er, a zoznam rečníkov je teraz uzavretý. Anna? <clears throat> Pán Dekerkov, vítam vás. Vy ste hovorili o tom, že sa mení modus operandi v teroristických skupinách že sa môžu presunúť e, k chemickým zbraniam alebo k automobilovým bombám, čo robia európske vlády, napríklad s drónmi, pretože dróny môžu byť vynikajúcim prepravným prostriedkom na e, prepravu chemických zbraní napríklad. A dróny si môžete kúpiť už aj v hračkárstve. No a ako sa budú riešiť e, výbušné zariadenia. My sme boli pred pár dňami v Malmö s poslancami a tam bolo niekoľko e, výbuchov. Hovorili sme o tom s políciou, že sa to šíri. Európska únia má akčný plán pre CBRM, ale neviem, či tieto riešenia boli už aktivované. No a samozrejme bezpečnosť jadrových zariadení. To je takisto veľká obava, ktorá sa zatiaľ nevyriešila. Vy ste spomínali prepojenie migrácie a bezpečnostných víziev. Áno, musíme zvýšiť bezpečnosť hraníc, to je pravda, ale pokiaľ, ako to je s bezpečnosťou vnútri EÚ? Stará sa o to nejaká vláda členského štátu, keď ich nezaujíma, že ma- maloletí bez prievodu sa strácajú neustále? Záleží im naozaj na bezpečnosti? Keď sa pozerajú na porušovanie práv ľudí, ktorí vstúpili na európsku pôdu, nachádzajú sa napríklad v Grécku, v táboroch alebo na iných miestach, kde sú roztratení a tým sú extrémne zraniteľní a vystavení nebezpečiam, ktoré ste spomínali, od Grécka až po Kale, Existujú obrovské možnosti pre tieto siete, aby zneužívali túto slabú situáciu osôb. PNR. PNR ste spomínali ako zázračný nástroj. Ale je tu veľká otázka implementácie, ktorú už položila pani Sophie Intveld. Ale takisto systém PNR má obrovské chyby, napríklad súkromné lietadla. Saudský princ bol v Bejrúte minulý rok zastavený s nákladom 200 tón kaptagonu. Je to droga, ktorú používa Daesh. Keby to bolo vo Francúzsku, tak by to nebol ani taký problém ako v Bejrúte, pretože PNR sa na, na súkromné lietadla nevzťahuje. No a potom tie tzv. masívne investície. Bol by taký veľký problém vzdelávať vlastných európskych imámov a nespoliehať sa na imámov, nepoužívať e, imámov zo Saudskej Arábie napríklad. Naše moslimské komunity by same mali byť zapojené do boja proti radikalizácii. Ďakujem, pán Ježek, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Vy ste zdôraznili úlohu internetu, teroristickej propagandy. A chcel by som počuť, čo si myslíte o spolupráci s poskytovateľmi internetových služieb a s podobnými spoločnosťami, v ktorých zodpovednosti je odstraňovanie teroristického obsahu z internetu. Pán Radek, nech sa páči. Pán Radev, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Pán Kerkov, za posledné mesiace sme videli viacero teroristických útokov, ktoré si vyžiadali životy veľa európskych e, nevinných občanov a zároveň policajné orgány bojujú proti novým útokom a proti novým prípravám útokov, na ktorých sa podielajú často 15-ročné deti migračného pôvodu. Nemecké orgány tvrdia, že sa boja, že migračné vlny by mohli byť zneužívané teroristami ktorí sa budú snažiť infiltrovať do EÚ. Môj štát, Bulhorsko, robí 100% kontroly všetkých osôb, ktoré vstupujú do EÚ cez vonkajšiu hranicu. Môžete nám povedať, ako ostatné členské štáty môžu potvrdiť, a či môžu potvrdiť, že teroristov e, sú schopní vyfiltrovať? Súhlasíte so mnou, že bezpečnostné orgány musia monitorovať migračné toky, aby zabránili terorizmom vo vstupe do EÚ. Chcel by som tu odkazať aj na rezolúciu OSN o monitorovaní osôb za účelom prevencie teroristických útokov. Ako sú európske letiská pripravené na zabránenie teroristickým útokom? Aké opatrenia sa musia implementovať, aby sme zabránili teroristickým útokom na samotných letiskách? Potrebujeme na to nové legislatívne iniciatívy v EÚ? Ďakujem. Ďakujem pani Weltman. Weltman. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem, pán Dekerkov, za tento dialog. E, my vám doslova vysíme na perách, e, počúvame vaše slova, vieme, čo sa stalo v posledných týždňoch v Európe. E, v Belgicku minulý týždeň boli nepokoje, pretože niektorí starostovia menších miest kládli otázky a pýtali sa, ako to bude, ak dôjde k útokom v malých mestách. Malé mesta nemajú na to prostriedky tomu čeliť. V malých mestách trvá niekoľko hodín, kým špecializované jednotky napríklad dorazia. Za národnú bezpečnosť má zodpovednosť samotný členský štát, samozrejme, ale chcem sa spýtať, čo si vy o tom myslíte. Povedali ste na začiatku, že IS má rôzne nové postupy, napríklad chemické zbranie. Máte informácie o nejakých nových taktikách, ktoré by mohli ohroziť menšie mesta? A čo si o tom myslíte vo všeobecnosti? Čo by ste odporúčali menším mestám a obsa, obciam v každom členskom štáte? Ďakujem. Teraz má slovo pani Cecil Kienge. E, Ďakujem. Mám dve otázky. Poprvé, malolety bez sprievodu. Je e, určitá stratégia na ochranu takýchto ľudí, ktorí sú obeťami e, sieti organizovaného zločinu. Mnohí sa e, stratia, kým prídu, keď prídu na e, naše e, teritorium toto môže skutočne byť e, úrodná e, pôda pre tých, e, ktorí chcú využiť tieto deti ako tovar. Je prepojenie medzi vašou prácou a bojom proti um, organizovanému obchodu s ľuďmi. A druhá téma, integrácia. Je politická vôľa túto tému riešiť opustení ľudia e, sú e, často e, náchylnejší k násiliu. Uvedomujeme si, uvedomujete si aj túto súvislosť a túto tému. Ďakujem. Thank you very much. Ďakujem. Pani Weinberg, na záver, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. My sme si vypočuli vašu prezentáciu. Ja som nestihla úplne všetko, pretože som prišla neskôr kvôli môjmu letu. Ale ja dúfam, že všetko, čo hovoríte, sa zrealizuje, pretože je naozaj veľmi dôležité získať kontrolu nad osobami, ktoré vstupujú do EÚ. E, s Anou Gomeš sme boli v Malmö minulý týždeň a videli sme, ako to vyzerá s bezpečnosťou na hraniciach a videli sme, ako veľmi dôležité je robiť tieto pro, m, mm, kontroly na, na e, hraniciach. E, Malmo je teraz veľmi nepokojné mesto, 35 automobilov tam bolo zapálených, podpálených nedávno. A sú tam veľké nepokoje v, v rôznych štvrtiach Čítala som e, rozhovor s vami, pán Kirkov, e, na stránke Leur Active a hovoríte tam o prepojení imigrácia a terorizmu a hovorili ste, že tam nie je vždy priame prepojenie. A ja by som chcela vedieť, či ste ešte stále toho názoru. Vidíme často ľudí, ktorí prichádzajú na tých člnoch a potom sa dopúšťajú v Tunisku alebo aj v Belgicku teroristických e, trestných činov. Je to veľmi znepokojivé. Máme celý zoznam atentátov, mám ho tu pred sebou, ktorý je neustále dlhší a dlhší a chcela by som, aby sme o tom hovorili jasne a otvorene. Musíme reagovať jednoznačne a zásadne, aby sme zastavili tieto teroristické trestné činy. Ďakujem, kolegyne, kolegovia. Pán mm, Dekerkov, vidíte, že je tu obrovský záujem o túto tému a um, takisto to počiarkuje dôležitosť koordinácie medzi členskými štátmi. Musíme si objasniť, čo znamená vlastne koordinácia v tomto kontexte. Máme nového komisára pre tieto otázky a tak ďalej. Zaznelo veľa detailných otázok. Nemáme veľmi veľa času na to, ale mohli by ste to možno zoskupiť do tém, ale samozrejme nejaký čas je potrebné na to vyhradiť, pretože tam boli dôležité otázky. Ďakujem za tieto otázky. Najskôr by som chcel veľmi oceniť prácu pána Kirkopa, pána Timothyho Kirkopa v tomto výbore. Ja som bol na mnohých výpočutiach, snažil som sa vždy vám odpovedať čo najlepšie, a musím sa vám poďakovať za vynikajúcu prácu na spise PNR, ktorý bol naozaj zložitý. Moju pozíciu e, určili hlavy štátov a vlád. Nerozhodol som o nej ja sám. Možno je to zvláštne, ale keď bola táto pozícia vytvorená, ja sám som e, vyslovil určité obavy z toho, ako bude vyzerať táto pozícia. Nie je to inštitúcia, nemá žiadne právomoci. Čiže jediný spôsob, ako vykonávať e, vplyv alebo ako mať vplyv je e, budovať dôveryhodné vzťahy s členskými štátmi a s inštitúciami a byť dôveryhodnou osobou. Ja teda nemôžem hodnotiť, či som niečo mm, dokázal za tých 9 rokov alebo nie. Ja som dostal uh, počas tých 9 eh, rokov vždy plnú podporu členských štátov, iba to môžem skonštatovať. V tejto fáze, um, respektíve vtedy, eh, keď vytvorili moju pozíciu hlavia štátov a vlád, chceli mať nejakú osobu, ktorá by bola dôveryhodná. Nie je jednoduché prepájať rôzne sektory um, IT sektor, um, orgány činné v trestnom konaní, prokurátori, diplomati, ministri financí. A ja musím všetky tieto oblasti prepájať a uh, podnecovať ten dialog a to je veľmi náročné. A, a to ešte k tomu v oblasti, ktorá je nová pre Európu. Veľmi často to porovnávam s FBI. Edgarovi Hooverovi trvalo 30 rokov aby z FBI urobil štátnu políciu vo federálnom štáte. A EÚ nie je federálnym štátom a my musíme napriek tomu vytvoriť nejaký spoločný nástroj pre národné polície, nejaký nástroj, um, v ktorý by e, národné polície mali dôveru. Musím povedať, že mm, za posledné dva roky sme toho dosiahli veľa. Keby ste, ma, e, keby ste sa ma pred 5 rokmi spýtali, čo dosiahneme, kde budeme o 5 rokov, tak ja by som naozaj nikdy si nemyslel, že budeme tam, kde sme teraz. Nestavil by som na to ani jedno euro. Ale napriek tomu e, táto oblasť zostáva veľmi citlivá a v nasledujúcich mesiacoch e, vďaka Európskej komisii, najmä vďaka Julianovi Kingovi, si myslím, že táto priorita si získa veľké uznanie. 82 európskych občanov sa domnieva, že Európa by mala zohrávať väčšiu úlohu v oblasti bezpečnosti. I keď to má byť nejaká podporná kapacita. Pán Juncker aj pán Tusk sprostredkovali ten istý odkaz. Ak e, chceme, aby európsky projekt e, si zachoval dôveryhodnosť, tak musíme konať rýchlo. Mm. Áno, pani Intveld, je ťažké nastoliť tú rovnováhu, samozrejme. Nemám čas e, na to, aby som reagoval na vaše výroky, že nerešpektujem ľudské práva a že som protidemokratický. Myslím si, že je to dosť pritiahnuté za vlasy. Ja som rok života strávil prípravou charty základných práv napríklad, ale nebudem do toho zachádzať detailne. Ja som takisto strávil veľa času v tretich štátoch, kde som propagoval právny štát a ľudské práva, pretože tie potrebujeme pri prevencii radikalizácie. Musíme investovať oveľa, oveľa viac do vzdelávania a integrácie. To je jedna z otázok, ktorú ste mi položili. A ak tak neurobíme, tak sa nám roztočí špirála islamofóbie a, a porušovania ľudských práv v Európe. A na to musíme dbať veľmi. Takisto veľmi vítam rozhodnutie komisie e, zriadiť post komisára pre bezpečnosť. Pán komisár Avramopoulos samozrejme bol veľmi svedomitý, ale napriek tomu teraz máme tento samostatný post. Bude to taký sprostredkovateľ pre rôzne časti komisie, jednak DG Home aj DG Justice, ale aj komisárka pre zamestnanosť, komisár Navračič pre kultúru a vzdelávanie. Všetci títo komisári a ich oblasti sa musia do toho zapojiť. Ako som povedal aj Julianovi Kingovi, mojou nádejou je, že jedného dňa nebude moja pozícia už potrebná, e, že Európska komisia a Európska únia si vyvinie vlastnú expertízu v tejto oblasti a nebude už potrebovať koordinátora pre boj proti mhm. terorizmu. Eh, veľa otázok bolo o implementácii. Eh, dostanete konkrétnu písomnú odpoveď eh, o implementácii európskeho zatýkača. Neviem, koľko členských štátov, ale schválilo konkrétnu legislatívu a pokiaľ ide o PNR, Viem, že komisia podporuje zriadenie PRU, ale ja e, teraz e, k tomu nemôžem viac povedať, určite vám e, čo skoro poskytnem informácie, ale ako zabezpečiť, aby sa viac členské štáty delili o prácu? Mojou úlohou bolo presvedčiť ich, identifikovať právne a technické prekážky a takisto aj, aj psychologické prekážky, pri poskytovaní väčšieho počtu údajov e, do databáz e, Interpolu a Europolu. Asi sa budeme musieť e, presunúť k nejakej jednoznačnejšej právnej báze na zabezpečenie implementácie tohto cieľa, ale určite sa veci posúvajú ďalej. Šifrovanie je to problém E, pani Albrecht už tu nie je, ale e, nemám na to jednoznačnú odpoveď, ale plne e, zdieľam tento názor. My samozrejme kladieme dôraz na šifrovanie a takisto na ochranu súkromia duševného vlastníctva, um, ochranu aktivistov napríklad v diktárkovských režimoch. A Práve preto je ťažké nájsť riešenie, ale tá e, otázka sa rieši a komisia e, poskytne odpoveď. A pokiaľ ide o prevenciu, musíme e, členským štátom pomôcť pri zriadení program, zriadovaní programov napríklad na rehabilitáciu tých, ktorí sa nechali zradikalizovať. Francúzsko už taký program má a to je prvý krok Zatiaľ vo Francúzsku neviem, že by e, iné krajiny mali efektívne e, programy rehabilitácie. Ragitalizácia v, vo väzeniach, mm, e, to je samozrejme jedným z hlavných zdrojov radikalizácie, ale to, tam je dôležitá integrácia, vzdelávanie. Ja samozrejme veľmi podporujem predstavivosť 1 milión mladých Európanov by sa malo e, pripoje, prepojiť s e, jedným miliónom mladých Arabov. A, um, s tým, a, a to by určite malo žiaduce e, účinky a takisto vytvárať prostredie priaznivé pre rozvoj európskeho islamu zakladať islamské štúdia na univerzitách, s tým súhlasím, to ale samozrejme niečo stojí, o tom takisto ale musíme diskutovať. Internet, otázka internetu. A tie, tá miera e, identifikácie závadných zdrojov na internete, e, e, ktorú dosiahla jednotka pre sledovanie internetu Europolu, to je skutočne až, to je skutočne veľmi, veľmi povzbudivé. A mnoho spoločností, napríklad Google sa e, takisto snažia prispieť e, napríklad formou identifikovania algoritmu e, na posielanie alternatívnych správ. Takže je dialog, ktorý sa týka presunu od manuálneho sledovania k automatickému sledovaniu internetu s cieľom identifikovať nevhodný obsah na internete. Migrácia Musíme sa zmieriť e, s tým, že migračné toky sa využívajú, e, hoci len marginálne, e, sa využívajú na návrat bojovníkov Daešu do Európy. To sme videli v Bruseli, v Nemecku, s použitím e, sfalšovaných e, dokumentov a používali e, rovnaké napríklad miesta vstupu. Mm, sú to teda také skryté migračné toky. No a malé mesta možno viete, že v rámci intervenčnej jednotky máme program Atlas, to je veľmi, príklad veľmi konkrétnej a efektívnej spolupráce. My sme vyzvali komisiu, aby poskytla finančné prostriedky, takisto aj e, podporila spoločný výskum. Nuža k otázke, ako si malé mesta môžu vytvárať e, politiky prevencie. Myslím, že Veľa sa môže dosiahnuť e, vzájomnou výmenou informácií a skúseností um, ohľadom toho, aké sú najlepšie spôsoby, ako reagovať na teroristické nebezpečen nebezpečenstvo. E, aktualizovaný akčný plán, ten príde čoskoro. A samozrejme, to je dôležité aj pre spravodajskú také e, spravodajskú komunitu aj vzhľadom na to, čo sa deje v Sýrii, Daeši, používanie chemických zbraní a podobne. E, sú informácie, e, ktoré by sme mali určite brať veľmi vážne a zaoberať sa nimi. No a otázka, či sú spoločné kritéria, ako E, zadávať údaje do e, databáz. Pod teda holandským predsedníctvom rada prijala cestovnú mapu, ktorá sa tohto týka. Členské štáty sa snažia dohodnúť e, na spoločnom postupe, ako poskytovať údaje do SIS a E, databázy Europolu, takže myslím, že tu v tomto, tejto oblasti e, sa niečo robí. Myslím, že som pokryl e, väčšinu otázok. Samozrejme, otázok je veľa. Vy ste povedali, že na PNR a otázku implementácie PNR odpoviete písomne. Myslím, že to je lepšie, než sa snažiť na tú otázku odpovedať teraz. Ďakujem, že ste to ponúkli. Kolegyňa, kolegovia, veľa, skutočne už veľa času nemáme a blíži sa e, ďalší dôležitý bod rokovania. Ak teda máte ešte ďalšie otázky, napríklad e, otázky, ktoré sa týkajú PNR a podobne, tak pán eh, Kerchov eh, odpovie eh, písomne. Ja som sa spýtala na tú megadatabázu, ale na to som odpoveď nedostala, alebo som ju prepočula. Chcem povedať, že smernica PNR mala byť kľúčovou hm, smernicou a ešte ani 6 mesiacov po hlasovaní nevieme povedať, aký je stav implementácie. To je šokujúce na to by sme e, radšej mali požiadať o písomnú odpoveď. E, to je aj otázka pre mm, komisára. A máme tu ešte ten európsky zatýkač. Aj to by sme mohli dostať písomne. Ak e, ste mali ešte iné otázky, na ktoré ste nedostali odpoveď, dajte mi vedieť. Ale vidíte, že z tohto je jasné, ako sa naši poslanci zaujímajú, do akej miery je pre nich dôležitá bezpečnosť v členských štátoch. My teda e, v tomto smere nevykonávame nejakú rozsiahlu legislatívnu aktivitu, ale predsa len nejakú áno. Mm, sme vám veľmi vďační za to, že ste prišli a videli ste aktívny záujem zo strany flancov Takže vás chcem požiadať, aby ste e, e, určite prišli aj na budúce v kontexte diskusí o ďalších legislatívnych návrhoch. Takže ďakujem vám za prítomnosť. A teraz, kolegyne a kolegovia, budeme sa venovať bodu 4. E, je to návrh správy o spravodajca je Peter Niedermüller Spoločne s touto prezentáciou návrhu správy, ktorú predniesie Peter, máme tu 5. výročie založenia IASO, takže práve preto tu máme um, tie obrázky uh, v miestnosti, uh, výstavu v uh, miestnosti, ktorú, ktorú pripravilo EASO. Ďakujeme EASO za to, že to všetko pripravilo. Pokiaľ ide o správu ako takú, je to návrh správy o reforme spoločného európskeho azylového systému. Hm, diskutujeme o tom a nebudem e, hovoriť na úvod dlho, lebo sme už venovali veľa času predchádzajúcemu bodu. Požiadam teda Petra, aby predniesol hneď prezentáciu a potom dáme hneď slovo tieňovým spravodajcom. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem v prvom rade tieňovým spravodajcom za príspevok komisii za návrh a, a pomoc a rade za e, priebežnú spoluprácu. Som veľmi poctený a rád, že môžem predstaviť túto správu presne v tento deň a zároveň sa pozerať na obrázky, ktoré veľmi dobre e, ilustrujú e, prácu EASO. E, utečenecká e, kríza e, kladie vysoké nároky na azylový systém členských štátov a vysoký tlak a niektoré členské štáty čelia viac niektorým výzvam než iné a Európska únia musí byť schopná zareagovať na tieto výzvy a pomôcť členským štátom v prvom rade Európska únia musí zabezpečiť väčšiu konvergenciu e, spoločného európskeho azylového systému a podporu e, medzinárodného unijného práva a operačných štandardov ohľadom azylu, tak aby mohla poskytovať operačnú aj technickú e, pomoc členským štátom a treba zabezpečiť, aby eh, jednotlivé členské, jednotlivé členské štáty eh, plnili svoje záväzky v rámci jednotného európskeho azylového systému a takisto treba byť schopný eh, hodnotiť a monitorovať, monitorovať implementáciu tohto systému jednotlivými členskými štátmi. EASO je v centre týchto snách. Ja vítam návrh komisie na posilnenie EASA v tejto oblasti a takisto aj snahu umožniť agentúre e, e, vysporiadať sa e, účinne so, s tými výzvami, ktoré v oblasti azylu dnes existujú. Chcem zúrazniť štyri kľúčové oblasti tejto, tohto návrhu správy. Poprvé, EASO by mala byť plnoprávnou agentúrou Európskej únie spolupracujúcou s členskými štátmi a agentúrou, ktorá je zároveň nebezpečná od týchto, ne, nezávislá od týchto členských štátov. Toto je jeden z hlavných bodov mojej správy. E, plnoprávna agentúra s, vyš, s veľkou operačnou a, a e, pracovnou kapacitou e, bude potrebovať väčšie finančné a ľudské zdroje. To má rozpočtové dôsledky. No a toto sa odrazí aj na miere dohľadu zo so strany Európskeho parlamentu, pokiaľ ide o jej aktivity a takisto menovanie výkonného riaditeľa. Po druhé, správa takisto má za cieľ posilniť e, pracovné vzťahy s mimovládnymi a medzinárodnými organizáciami ako e, UNICR. E ja som presvedčení, že vychádzajúc z skúsenosti a expertízy týchto inštitúcií môžeme e, ťažiť aj e, pre e, túto agentúru a európske štáty. Toto znamená vlastne takú pridanú hodnotu pre aktivity agentúry. A okrem toho správa zdôrazňuje zabezpečenie základných ľudských práv žiadateľov o azyl. Navrhujem zriadenie komplexného mechanizmu umožňujúcemu e, žiadateľom o azyl e, podať e, stiažnosti na postup úradníkov, ktorý porušuje ich základné ľudské práva na azyl. Ďalej ide o monitorovanie implementáciu spoločného azylového e, systému v Európe. Navrhujem systém, ktorý má tri vrstvy. E, e, hodnotenie každých 5 rokov, pokiaľ ide o všetky aspekty spoločného európskeho azylového systému. Tomu by boli podrobné všetky členské štáty. Toto je preventívne opatrenie a umožňujúce napraviť nedostatky, ktoré sa ukážu a to včas. Okrem toho takéto hodnotenie e, podá jasný obraz celkového fungovania Európske, spoločného európskeho azylového systému. Druhý, druhá úroveň hodnotenie e, každoročnej situácie v oblasti azylu agentúra e, vypracúva každoročné informácie o stavu azylu v Únii a doposiaľ E, a to môže mať e, vplyv e, na úniu, ako aj na implementáciu spoločného azylového systému. Tam pôjde o trendy a takisto aj mm, prognózy. Takáto analýza môže ukázať a zabezpečiť aj pripravenosť členských štátov. Každoročné hodnotenie bude zohľadňovať kľúčové zistenia na základe analýzy informácií a od toho sa budú odvíjať jednotlivé oblasti na monitorovanie v jednom alebo viacerých členských štátoch podľa situácie. No a po tretie, mm, e, konkrétne e, naliehavé situácie. Agentúra by mohla spustiť monitorovanie z vlastnej iniciatívy alebo na žiadosť komisie. Takéto monitorovanie by sa vykonávalo len v konkrétnych prípadoch e, prípade, že by niektoré z členských štátov mali zásadné výhrady proti fungovaniu, fungovaniu azylového systému iných členských štátov, ktoré by ohrozovalo celkové fungovanie e, celoeurópskeho e, azylového systému. Samozrejme, e, môže byť, a čakáme na ďalšie návrhy, a E, riešenia, ale teraz vám v každom prípade budem vďačný za všetky prípadné návrhy. Ďakujem. Ďakujem, toto bolo veľmi e, komplexné a výstižné. Takže je to dobrý základ pre ďalšiu rozpravu. Takže teraz e, môžeme spustiť rozpravu. Allow me to begin to congratulate. Pán Kuaľu, ďakujem, pán predseda. Chcem poblahoželať E, EASu k tomuto piatému výročiu. Tá agentúra nie len, že plní svoju rolu, ale treba jej poďakovať aj za to, že dokázala e, potrebu svojej existencie. Je dnes jasné, že jej práca je zásadný, e, má zásadný význam. Diskutuje sa o ďalších kompetenciách, prostriedkoch, o jej roli pri, role pri zabezpečovaní spoločného európskeho azylového systému dúfam, že spolu e, zákonodácovia sa na tomto všetkom e, čoskoro dohodnú, aby sme skutočne e, mohli premeniť tento úrad na plnoprávnu azylovú agentúru. A môžem vám povedať, pán predseda, nemyslím si, že ten časový rámec by mal podmienovať ďalšie nástroje v tejto oblasti. Na druhej strane chcem e, kolegovi Millerovi e, poďakovať za návrh tejto správy, ktorú prezentoval. Tie stretnutia, ktoré sa konali, boli užitočné a ja sa teším na ďalšiu spoluprácu. Pokiaľ ide o navrhovanú novú agentúru, niekoľko pripomienok. V prvom rade potrebujeme agentúru, ktorá je schopná monitorovať e, spoločný európsky azylový systém, tak ako to povedal Peter, a zároveň rešpektovať národné kompetencie. Toto je pomerne dôležitá, citlivá záležitosť. Agentúra nemôže nahradiť členské štáty a ich zilových administrátorov a príslušné orgány. Treba zajistiť, aby všetci z nich rešpektovali európske pravidlá a aby dostupné prostriedky boli vhodné na to, aby sa riešili súčasné alebo budúce výzvy, nie ako Schengen, a nový mierský mechanizmus, tieto nové kompetencie musia byť realizovateľné a posilniť vzájomnú e, prezenciu. Nemôžu príliš zaťažovať národné, e, národnú administratívu, ale vyžadujú si aktívnu participáciu členských štátov pod vedením komisie. Treba zaistiť presné hodnotenie a okamžité nápravné prostriedky treba zaistiť, aby um, sa vykonávalo ďalšie dosledovávanie a prijaté a podpora zjednotenia rodín. Ďalej musí parlament dostať e, možnosť parlamentnej kontroly. Vážený pán predseda, musíme zaistiť čo najvyššiu mieru konvergentnosti rozhodnutia o azyle a to sa dá zaistiť dobrým systémom eh, národných informácií a väčšinou úlohou školení. Ja sa teším na spoluprácu s pravodajcom a ďalšími tieňovými spravodajcami. Som si istý, že sa nám podarí dospieť k dobrému riešeniu v dohľadnom čase. Ďakujem pekne, Carlos. Ďalšia je pani Cecilia Wikström. Ďakujeme Cecília, za prezentáciu na valnom zhromaždení minulý týždeň. Ďakujem pekne. Pán predseda, je dobré, že európske inštitúcie poprvýkrát v histórii dostali slovo. Ja som, pre mňa to bola veľká česť, aby som nás zastupoval pri tejto príležitosti. Bolo to dobré a musel ešte veľa hovoriť o tom, čo sa stalo. Dovolte mi na úvod poďakovať spravodajcovi Petrovi. Drahý Peter, ďakujem za vynikajúcu prácu Rada by som využila túto príležitosť tiež a poďakovala EASu a zablahožila EASu k 5. alebo 5. narodeninám a želám im do budúcnosti všetko najlepšie. A tak ako Carlos Coelho povedal, EASO je kľúčovou záležitosťou pri tvorbe skutočnej európskej azylovej politiky a my potrebujeme EASO dnes viac ako kedykoľvek predtým a do budúcnosti možno ešte viac ako to. Ja myslím, že spravodajca veľmi dobre vypracoval túto svoju prácu. My súhlasíme s presvedčením, že EASO musí byť silná azylová agentúra s rozšíreným a posilneným mandátom. Rovnako súhlasím s Petrom, že aby boli veľmi silné napojenie na MVOčky a UNHCR, ale tiež myslím, že potrebujeme opatrne toto doladiť, aby sme zaistili, že agentúra bude a aj ostane skutočne nezávislá. To je kľúčová vec. Rovnako si myslím, že dôležité je, aby kľúčové elementy ako monitoring členských štátov v členských štátoch bol e, zaistený a posilnený ako spravodajkyňa pre dublinskú legislatívu. A než je tu mnoho vecí, súvisiaci nielen s novým systémom prerozdeľovania, ale budeme to musieť ďalej analyzovať a to veľmi opatrne, rovnako ako ostatné návrhy, ktoré sú, ktoré boli predložené, tak ako a smernica o kvalifikáciách, a kvali, a e, smernica o podmienkach príjmania a ďalšie. A existuje veľmi veľa prepojení medzi týmito nástrojmi, takže myslím, že jedna vec je, dôležité, aby sme nepokračovali individuálne. Všetky správy musia, všetky správy o reforme spoločného azylového európskeho systému musia byť pojednávané a, a prebrané ako balíček. A sem patrí aj návrh o agentúre AZO. Systém bude tvorený, keď bude vytvárať celý systém na to, z toho všetci, ktorí sa tomu venujeme, budeme musieť zanalizovať, zvážiť a prediskutovať mnohé e, prepojenia a tak, aby sa nám podarilo diskutovať s kolegami v rôznych konšteláciách, a tak by som chcela využiť túto príležitosť o predloženie lehoty na prekladanie pozmeňujúcich návrhov e, do polovice novembra, to len pár týždňov, pretože potrebujeme viac času na spoluprácu a koordináciu medzi rôznymi spravodajcami. V forme existuje množstvo návrhov, čo je dôležité, my sme rozmýšľali nad všetkými pozmeňujúcimi návrhmi k tejto už veľmi dobrej správe keďže nemáme návrhy správ pre ďalšie správy, tak nemyslím, že predlženie lehoty na podkladanie pozornosti návrhov by spôsobilo komukoľvek nejaké problémy, takže treba využiť túto príležitosť. No by som chcela požiadať sekretariat, aby si to zaznamenali, aby sme mohli na to zvážiť medzi rôznymi skupinami. Vážené rôzne návrhy, takže opätovne ďakujem Peter za vynikajúcu prácu a EASu blahoželám. Ďakujem. 11.10 je lehota, ale keď si spravodajca myslí, že by sa to mohlo predlžiť, tak to môžeme zvážiť. Tieňový, tieňovým spravodajcom pre EKR je pán Hala Aho. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne. Predseda, ďakujem pekne, pán Niedermuller, za návrh vašej správy. EKR podporuje návrh, ktorý zistuje technickú operatívnu pomoc členským štátom, zvyšuje praktickú spoluprácu, výmenu informácií medzi členskými štátmi, školním personálu a monitoruje monitoring implementácie spoločného azylového systému v členských štátoch Mhm. stručne podporujem všetko, čo prináša pridanú hodnotu členským štátom pri riadení migračnej krízy. Pár kritických bodov návrhu správy. Spravodajca o viacerých pozmeňujúcich návrhov zdôrazňuje úlohu mimovládnych organizácií. Tento prístup nemôžem podporiť keďže politická a ideologická neutralita takýchto organizácií je často otázna a nedá sa garantovať. Pre je tiež dôležité, aby kompetencii prijímať rozhodnutie o azile ostali členským štátom, tak ako to je uvedené v návrhu komisie. A preto nepodporujeme akékoľvek reforme na spoločné spracovanie žiadosti členských štátov a azylovej agentúry. Samozrejme, je dobré, aby všetky členské štáty uplatňovali rôz, rovnaké štandardy a kritéria, aby sme sa vyhli azylovému alebo asylum shoppingu. Záujmy členských štátov treba zvažovať vrátanie azylového postupu v období, kedy tento systém používajú nielen ľudia, ktorí to skutočne potrebujú, ale aj tí, ktorí to nepotrebujú. A preto rozhodovanie e, by malo sa príjmať na národnej úrovni, samozrejme, e, rešpektovaním Všeobecného dohovoru a relevantných e, dohovorov. Takže ja sa ťaž, teším na ďalšiu spoluprácu. No a Anna Gomeš sa ešte prihlasila a na požiadam ťa o stručnosť sesiou. mohli by ste byť obe stručné, prosím vás. Takže nech sa páči. Ja by som chcel len povedať, že ďakujem Petrovi. Prepačte, pán Terika, obraz, dostanete ešte slovo. Anna, nech sa páči. Ja plne, presne plne podporujem to, čo povedal Peter Niedermüller. A rovnako podporujem to, čo povedal pán Škole a Cecilia Wikström. že sú to skutočne hrozby, že sú plány pre ľudí, aby eh, a plány, aby sa EASO obmedzilo na to, aby sa posilnili iné agentúry, hlavne tie, ktoré a, eh, hlavne tie, ktoré sa zaoberajú bezpečnosťou. A proti tomu sme. Ďakujem pekne. Za zelených ešte pán Terry Brasa. Ďakujem pekne, predseda. Len stručne. Ja vítam správu pána Petra Niedermüllera, ktorá zdôrazňuje naliehavosť posilnenia úlohy EASO, hlavne z hľadiska operatívnej technickej pomoci doby vízie pre členské štáty s týmto novým návrhom musíme zaistiť, že prejdeme preč od reaktívnej a krátkodobej politiky k lepšiemu postupovaniu tak, aby to bolo účinné a efektívne. Vieme, že členské štáty a ich individuálne kroky nestačia na riešenie krízy. Preto treba zlepšiť dohody z EASO, znamená na štáty pod tlakom a šíriť komplexnú skupinu tak operačných, ako aj technických eh, opatrení. Že ja som rád, ako Peter Niedermuller zahral kritické otázky, ktoré skupina zelených FA podporuje. Hovorím o návrhu o, o vlastnom mechanizme, vytvorenie úradníka pre základné práva. Tieto návrhy vítame. A myslíme, že odpovednosť EASO musí byť tiež našou záležitosťou. A musíme proporcionálne zaistiť nižšiu úroveň zodpovednosti. Ďakujem pekne Petrovi Niedermullerovi Ďakujem vám, pán predseda. A na záver vlastne slovo ešte Cecil Kienge, nech sa páči. Ďakujem a ja sa chcem poďakovať Petrovi a chcem pripomenúť, že v lete sme boli na misii na Malte. E, bola to veľmi dôležitá misia a v nasledujúcich dňoch e, vám dáme aj výsledky a správu z misie aj s konkrétnymi návrhmi. Ďakujem za túto prácu Petrovi aj ostatným s kolegami sme videli, aká dôležitá, významná je práca, ktorú robí EASO. Chcela som pripojiť svoj hlas k tomuto, aby som povedala, že tu potrebujeme globálny, holistický prístup. Musíme vytvoriť skutočný azylový systém, skutočnú azylovú politiku, kde EASO bude veľkou silou, veľkou, e, pevnou inštitúciou, ktorou, ktorá bude riešiť e, vlastne veľké množstvo žiadateľov o azyl. Peter, do you have any Ďakujem pekne, Cecil. Peter, máš ešte nejaké pripomienky na záver? Len veľmi stručne. Chcel by som poďakovať. A dúfam, že sa nám podarí čo najlepšiu správu predložiť A ešte samozrejme musíme mm, so sekretariám sa dohodnúť na návrhu Cecílie a určite sa nám podarí nájsť dobre riešenie. Dobre. Takže, ako si povedal Peter, nie, máme za sebou 5 rokov existencie EASO a mnohí z nás sa, sa zaoberali a spolupracovali s EASom. Ja ja si pamätám na trialógy s Jean Lambert a inými kolegami, že som tu podielal tejto veci, takže chcel som len skontrolovať, či predseda alebo výkonný riaditeľ by chceli povedať pár slov na záver debaty. Možno jeden z vás, možno riaditeľ. Áno. Ďakujem pekne, ak môžem, áno, iste. Ja by som chcel poďakovať eh, predsedovi a spravodajcovi, pánovi Petrovi Niedermüllerovi a všetkým poslancom. Mnohí z vás tu máme tváre eh, z výsledok. No a v tomto momente oslavujem prvých 5 eh, rokov existencie EASO. Ja som povedal, že v septembri minulého roka predložila komisia koncepciu hotspotov a bola oblasť prečných aktivít. No a s týmto mesiacom a do podpisu eh, v marci vyhlásenia mm, medzi EU Tureckom a operácii, tak sme chceli skutočne zároky na to, aby sme Ehm, budovali kapacity v mieste. Hm, to obraz a mnohí hovoria, že tieto obrázky, a mnohí hovoria, že jeden obrázok, hodný tisíc slov. Ja by som nedokázal situáciu opísať lepšie ako jedna tých fotkách, ktoré tu vidíte, takže ďakujem veľmi pekne za tú výstavu dnes na výbore Libe. Rovnako ďakujeme Petrovi Niedermullerovi, jeho snahám o predloženie správy o záveroch, nie záveroch, ale v stanoviskách o novom návrhu. Pre agentúru my potrebujeme aj rásť. Ak Európska únia má reagovať na e, krízu, kríza je trvať dlho, musíme prejsť z krízového módu do riadené kapacity, aby sme sa zaoberali azylom celok v Európskej únie. No a ja by som v tomto kontexte chcel poďakovať spravodajcovi za veľmi dobré posunúce návrhy k máme podobné podobné názory. Je dôležité, aby sme išli rovnakým smerom. Ja si veľmi vážim snahy poskytnúť výboru LIBE. A výbor LIBE neustále poskytoval agentúre správnu mieru podpory, hlavne čo sa týka zdrojov. A som si istý, že mm, ideme spolu mm, spolupracovať a dokážeme mm, posilniť úlohu agentúry ešte predtým, sa dostaneme do kľúčového momentu schvalovania nového mandátu. Rád by som tiež poďakoval parlamentu a výboru Libe na spoločné misie, rôzne spôsoby, ako ktoré sa na podporu našej práce. spravili sa sústreduje na e, základné e, práva. Rád by som zdôraznil niektoré z tých najdôležitejších, najskôr e, zameranie na základné práva a mechanizmus stažnosti, to je veľmi vítané. že EASO má členským štátom pri príjmaní prístupu po základných práv, takže základné práva sú prirodzené na našej aktivity, všetko, čo robíme, pre aky, e, školenia, zlepšenia spoločného azylového systému, to je všetko na základných právach sa nám podarí nájsť spôsob lepšie to zaradiť lepšie definovať, čo môžu byť prostriedky e, na posunie každodennej práce, tak to bude v každom prípade vítané. No, podobne som veľmi rád tiež, že zámer, ktorý som vyjadril vo výbore LIBE pred niekoľkými mesiacmi, konkrétne pred 7 mesiacmi, že ostate v úzkom kole, e, kontakte s občianskou spoločnosťou to tiež zdôraznené správe. No a skutočne by som chcel oznámiť, Vymenovali sme príslušného úradníka, to bolo viditeľnejšie v našom pracovnom programe na tento rok a budúci rok. Čo týka rôznych fórm, všetkých spoločnosti nie je to už len raz ročne. Nedávno sa Bruseli a inde skutočnilo viacero workshopov s predstaviteľmi všetkej spoločnosti. Ďalej spolupráca s UNHCR. Je to skutočne jedrenie našej každodennej praxe. V rámci ESO máme aj pre kontakt s UNHCR, každý týždeň sa s nimi stretávame, úzko spolupracujem s UNHCR, takže to je veľmi vítané. Na záver ešte poviem, že by som veľmi uvítal, keby kalendár výboru LIBE na schválenie nového nariadenia bol doručený čo najrychlejšie. E, čas je dôležitý, musíme túto prácu završiť čo najskôr. To je dôležité pre nás, ale aj pre celú Európu. Ďakujem za to, že podporujete EASO. Myslím, že komisia by teraz mala dostať e, priestor na to, aby zodpovedala otázky, ale opäť komisia bohužiaľ máme veľmi málo času. Neviem teda, či je možné dostať od vás krátku odpoveď. Prosím, vyjadrite sa, ale len stručne odpovedzte spravodajcovi. Ďakujem, pán predseda. Chcem sa poďakovať spravodajcovi za návrh správy a za to, že postupujeme, ako sa plánovalo. Ďakujeme aj za to, že spravodajca chce naozaj postupovať rýchlo. Chceme poďakovať spravodajcovi aj za to, že súhlasí s eh, hlavnými prvkami návrhu komisie ako operatívna technická podpora, dobrovoľný mechanizmus a tak ďalej. No a chcem ešte ale poukázať na pár bodov, ktoré chceme skúmať počas rokovaní. Napríklad tá otázka odbornej prípravy. Potrebujeme tam flexibilitu. Takisto spolupráca s UNHCR a s mimovládnymi organizáciami to je pre nás veľmi dôležité. A my musíme preto ešte preskúmať príslušné pozmeňovacie návrhy. Potom prístup justičných orgánov e, v kontexte tohto nariadenia. No a menovanie výkonného riaditeľa, to je ďalšia vec. Spravodajca navrhuje spoločnú dohodu Európskeho parlamentu a rady. Podľa nás toto by porušilo spoločný prístup Ehm, chceme poukázať na to, ako sa to riešilo v rokovaniach o Európskej pohraničnej a pobrežnej stráži. Máme určité obavy, lebo návrh správy chce obmedziť ehm, maximálny počet ehm, výkonných období výkonného riaditeľa. Toto takisto chceme ešte skúmať a takisto vzťah výkonného riaditeľa a správnej rady. A potom takisto stratégia pre základné práva. Toto je už v nariadení o Európskej pohraničnej a pobrežnej e, stráži a chceme to umiestniť do kontextu tejto legislatívy správnym spôsobom. Ďakujem veľmi pekne, hovorí predseda. Ďakujem komisii, ďakujem aj zástupcom EASO, ďakujeme za zorganizovanie výstavy. 11. oktobra je lehota na predkladanie pozmeňovacích návrhov, ale je to dosť málo času. Spravodajca možno pres, predlží toto obdobie. Prichádza to do úvahy, predloženie lehoty. Cecília Wikström. Ja si myslím, že potrebujeme dva, tri týždne, nepotrebujeme nekonečne veľa času, ale potrebujeme, potrebujeme potrebujeme nejaký čas predsa na spoluprácu. Takže obrátime sa e, potom ešte s týmto problémom na spravodajcu. Myslím, že 11. oktobra to je naozaj málo času. Teraz bod 5. Správa o veľkých dátach, big data. Ochrana súkromia, ochrana údajov, nediskriminácia, bezpečnosť a presadzovanie práva. Spravodajkyňa je Ana Gomes. Je to prvá výmena názorov. Nechám to teraz teda na Anu Gomeš, aby to všetko vysvetlila. Nech sa páči. Ďakujem, Klód. Dátová ekonomika, mm, to je samozrejme príležitosť pre hospodársky rast. Vytvárajú sa a budú sa vytvárať nové biznis modely, nové typy služieb, nový typ produktivity preto niektorí práve e, s veľkými dátami spájajú štvrtú priemyselnú revolúciu. Toto, o tomto už hovorili e, viackrát naši kolegovia vo výbore ITRE. No a aj tento výbor uznáva, bolo to aj v tohtoročnom uznesení, ktoré bolo schválené, že musíme zanalýzovať ako tieto veľké objemy dát môžu byť v súhľade s Európskym rámcom pre ochranu údajov a takisto so zásadami nediskriminácie, pretože tieto veľké dáta prinášajú zo sebou veľké výzvy, najmä e, pokiaľ ide o ochranu základných práv. Niektorí ľudia hovoria, že veľké objemy údajov to sú iba štatistiky, obrovské databázy, Toto hovorili aj niektorí operátori v Silicon Valley, keď sme začiatkom tohto roka tam boli na návšteve. Ale samozrejme, tu nejde iba o klasické bežné štatistiky alebo nejaké väčšie databázy. Toto sa netýka iba nejakých priemyselných databáz. a práva na ich kontrolu. Mm, za, základom, obsahom týchto databáz sú e, údaje o jednotlivcoch, ktoré si vyžadujú ochranu. I keď sú tie e, osobné údaje anonymizované. Tie dáta sa postupne akumulujú v dátových systémoch e, v priebehu času a pri spracovaní sa potom spájajú rôzne typy dát z rôznych zdrojov a zvyšuje sa pravdepodobnosť, že e, dotknutá osoba sa stane identifikovateľnou osobou a potom už bude potrebné uplatňovať zásady ochrany údajov. No a práve toto vyvoláva veľké obavy. V USA e, bola predložená správa FTC a takisto správa Bieleho domu, kde sa hovorilo o prepojení veľkých objemov údajov a tzv. internetom vecí. Minulý týždeň som sa zúčastnila na seminári ktorý zorganizoval zorganizovali zástupcovia nemeckého priemyslu. Boli tam ľudia napríklad z BMW a hovorili, že si musia deliť databázy, zdieľať databázy s asociovanými poisťovňami. Um, ale tieto databázy práve obsahujú veľmi citlivé osobné údaje a nie anonymizované. V súčasnosti prebieha obrovský rozsah zbierania osobných údajov, ktorý je ešte stále zahalený rúškom tajomstva, neprehľadnosti. A preto nie je naozaj ľahké zistiť, ako sa dáta používajú a nie je jasné, či môžeme vždy dôverovať e, tým, ktorí zaobchádzajú s tými údajmi. Na druhej strane tu máme tie inteligentné zariadenia, alebo internet veci. A nie všetci, nie všetci jednotlivci presne e, rozumejú tomu, ako tieto veci fungujú. A ako sa cez tieto zariadenia zbierajú údaje. Ja samozrejme chápem a uvedomujem si, že veľké objemy údajov môžu byť v mnohých kontextoch užitočné, Napríklad pri vytváraní a riadení rôznych politík, alebo pri vytváraní transparentnejšej verejnej správy, e, administratívy. Ale na druhej strane e, spracovávanie veľkých objemov dát môže viesť aj k profilovaniu a na základe toho už potom k diskriminácii a k manipulovaniu s ľudskými právami. Takže Je to veľmi dôležitá oblasť, v ktorej musí vládnuť transparentnosť, určité pravidlá riadenia, musia platiť pravidlá pre situácie, v ktorých sú zbierané a spracovávané dáta a jednotlivci musia mať prístup k informáciám o tom, ako ich dáta sú spracovávané. Transparentnosť a prístup k informáciám to sú dve veci, ktoré potrebujeme v kontexte veľkých dát. Jednotlivci musia mať nejaké možnosti, kanály, aby vyslovili svoj jasný a informovaný súhlas so zberom údajov, či už za marketingovými účelmi alebo za účelmi vytvárania verejných politík. A takisto musíme zabezpečiť, aby sa neporušovali zákony o spracovaní osobných údajov. Existujú rôzne spôsoby spracovania údajov, ktoré môžu viesť k profilovaniu a k diskriminácii tým pádom. Zber údajov z, a, a potom sa tieto údaje môžu využívať e, za účelom reklamy a takisto za účelom trestného stíhania. Toto všetko e, samozrejme musí byť zorganizované tak, aby ne, to neviedlo k nezákonnej diskriminácii. Ďakujem, Ana. Tak ako mnohí z vás, ja som sa trošku informoval a vidím, aká obrovská je toto oblasť internet veci. Je to naozaj veľké ohrozenie, potenciálne ohrozenie Ehm, našho súkromia, ehm, súkromia našich domovov. Takže musí sa o tom hovoriť. Som veľmi rád, že v našom výbore sú experti, ktorí toto môžu riešiť. Výbor ITRE získal právo vypracovať stanovisko k tejto veci, ale som presvedčený o tom pevne, že aj náš výbor to nesmie stratiť zo zreteľa, pretože internet vecí to bude obrovská vec a bude e, sa Eh, v tomto kontexte spracovávať obrovské množstvo údajov. Preto musíme začať čo najskôr. Pán Fos, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem, pán predseda. Mm, najskôr musím povedať, že digitalizácia je vec, ktorú iba začíname spoznávať, iba sa s ňou začíname zoznamovať, začíname preto získavať cit, ale je to vec, ktorá od základov všetko zmení. A preto, pokiaľ ide o tieto veľké objemy dát, e, nesmieme sa sústrediť iba na nebezpečenstvo, ktoré to môže zo sebou priviesť, ale e, pozerajme sa aj na príležitosti, ktoré to prinesie dáta sa dnes nespájajú iba so základnými právami, ale aj zásadne s ekonomikou, s hospodárskou súťažou, s tvorbou hodnoty v ekonomike a tak ďalej. No a pre jednotlivca tieto dáta sú spojené aj s ochranou zdravia. Táto diskusia sa ešte len začína. opiera sa v podstate o to, čo už je zakotvené v základnom nariadení o ochrane údajov, ale myslím si, že potrebujeme ešte niečo viac ako toto nariadenie, aby e, sme získali lepší prístup k údajom, ktoré nám pomôžu posunúť sa vpred. Pretože mnohé dáta sú vo verejnom záujme napríklad údaje o tom, ako lepšie bojovať proti nejakej chorobe na to často potrebujeme osobné údaje, ktoré musíme využiť, ale samozrejme musíme ich využívať takým spôsobom, aby nebolo možné vystopovať jednotlivca, ak si to neželá. Takže opakujem, nevnímajme len tie zlé stránky veľkých dát, Pozerajme sa aj na to pozitívne. Musíme sa preto pomaly začať orientovať v tejto oblasti a v tejto diskusii, pretože niektorí kladú aj otázku, prečo by nejaký jednotlivec mal mať právo na e, zatajovanie svojich osobných údajov, keď majú potenciál pomôcť celej spoločnosti. Takže nedusme E, veľké dáta, neudú sme ich hneď na začiatku. Malo by to byť nastavené tak, um, aby samozrejme osoba nebola obmedzovaná vo svojich základných právach, ale aby bolo možné profitovať z týchto veľkých dát. Ďakujem, pán Vos, teraz Jan Albrecht. Ďakujem. K tejto iniciatíve Mm, táto legislatíva, eh, respektíve táto otázka spadá do právomoci viacerých výborov. Už teraz, keď o tom diskutujeme, eh, sa realita stihla trošku zmeniť. Big data to je také modné slovo teraz. Každý do toho niečo vkladá, ale nevieme presne všetci úplne do detailu, o čom hovoríme. Big data to je veľký objem údajov, to, mm, to už vieme, ale biznis a inovácie sa už hýbu. A ak chceme využiť tieto dáta, potrebujeme nejaké inteligentné e, spôsoby na ich spracovanie, pretože už vieme, e, že E, mať veľký objem údajov nie je vždy výhra. Je potrebné aj vedieť, čo tam hľadať, čo s tým urobiť. No a potom verifikačný proces a akumulácia stále väčšieho a väčšieho objemu dát. E, toto sa už kritizuje, nie je to e, vedecké, keď sa len snažíme niečo vyseparovať z veľkého objemu dát. Takže najskôr si zadefinujme presne, o čom hovoríme. Keď hovoríme o osobných údajoch, e, myslím, že balík pre ochranu údajov, legislatívny balík, ktorý bol schválený, je už dosť veľkým úspechom. Nemali by sme všetko otvárať na novo. Nechajme najskôr túto novú legislatívu vstúpiť do platnosti. No a my teraz musíme presadiť e, tie princípy. My sme presadili určité zásady v legislatíve, ale to sa musí teraz ešte premietnúť do praxe. Privacy by design napríklad, privacy by default, e, nové techniky na anonymizovanie väčšieho množstva informácií, ktoré môžu byť e, osobnými informáciami, ktoré ale možno nie sú vždy úplne potrebné na inovácie. Čiže my máme určité princípy ochrany údajov a um, tých, sa, tých sa musíme držať, čiže každý musí dať svoj súhlas na spracovanie svojich osobných údajov na zmluvnom základe, to je jasné. Ale ak to nie je potrebné, tak potom inovácie uh, by sa mali zameriavať na anonymné dáta a na inteligentné spracovávanie týchto údajov, ktoré znižujú ich individuálnu vystupovateľnosť. Ďalšia vec. Ana Gomez eh, hovorila o diskriminácii, o možno, možnej diskriminácii, ku ktorej môže prichádzať a o tom, že spotrebitelia nie vždy chápu, čo sa deje, i keď vyslovili súhlas so spracovaním svojich osobných údajov. Čiže jednotlivci musia chápať, aká logika sa skrýva za tými procesmi, ako pracujú napríklad niektoré algoritmy, ktoré potom, ktorých výsledkom potom sú rôzne nové produkty a podobne. Musíme sa ale v prvom rade opierať o tie štandardy ochrany údajov, ktoré už máme. To musia byť naše základné stavebné bloky. A podľa nich musíme posudzovať spracovávanie veľkého množstva údajov v kontexte internetu vecí, smernica o internetových obsahu a scénáre pre digitálny trh. Um, toto sú diskusie, ktoré teraz prebiehajú a my v ich kontexte práve tieto témy riešime. Do tohto je potrebné zabudovať aj rôzne etické záruky. Musíme si položiť otázku, sú nejaké hranice? Čo všetko môže byť predmetom veľkých dát? Je možné analyzovať všetko a zbierať všetky údaje? Ja pochádzam z e, oblasti e, presadzovania práva A ja vždy kladiem otázku, e, máme právo napríklad analýzovať, aké bezpečnostné riziko predstavujú ľudia s ríšavými vlasmi? Napríklad, Sofi, pozerám sa na teba, ty sa smeješ. Áno, mali by sme e, premýšľať a rozprávať sa o tom, aké analýzy môžeme robiť z etického hľadiska a o tom, či existujú nejaké etické hranice analýzy informácií. Môžeme, smieme analýzovať všetky informácie alebo zberať všetky e, informácie? Alebo môžeme vopred povedať, že niektoré oblasti je možné analyzovať iba za predpokladu, že urobíte analyzovaný, pardon, anonymizovaný zber informácií. K tým špecifickejším častiam sa vyjadrím neskôr. Ďakujem. Pani Stevens, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Kolegyne a kolegovia, ja budem stručná. Ďakujem spravodajcovi e, za nasmerovanie tejto diskusie. Je to veľmi užitočné. Prebieha to e, pokojne, dôsledne, analizujeme príležitosti a rizika. A ja nechcem stáť v ceste inováciám. Musíme skôr prispievať k tomu, aby sa inovácie stimulovali veľké dáta, to je taký zastrešujúci výraz. Treba samozrejme rešpektovať e, súkromie, je to pre mňa a pre moju politickú skupinu veľmi dôležité a treba nastoliť preto rovnováhu medzi ochranou súkromia na jednej strane a e, podnikateľskými príležitostiami na druhej strane. Tým sa dostávam k svojej otázke, aké sú hranice spracovania dát, ako ďaleko môžeme zájsť pri spracovaní dát, aké údaje budeme spracúvať, osobné údaje, všetko, to je dôležité. Ktoré údaje budeme spracúvať, skutočne všetko, alebo skoro všetko, a kto na to, na to bude dohliadať. Táto diskusia je podľa mňa dôležitá, Rola štátu je takisto dôležitá v tejto rozprave, členských štátov, národných štátov a Európskej únie versus giganti ako Google, Amazon, Twitter. Možno ste to už čítali. Facebook v poslednej dobe pravdepodobne podlieha určitej cenzúre, čo je proti e, zásade e, slobody slova. Ako možno zaistiť slobodu slova, ak sa niektoré veci obsahu odstraňujú a to všetko by malo byť súčasťou diskusie o veľkých dátach. Takže to sú moje pripomienky. Chcem sa zapojiť do diskusie a teším sa zároveň aj na, novú, aj na ďalšiu spoluprácu. Áno, ďakujem, pani Floris, prosím. Ďakujem. E, Zúrazňujem to, čo už povedal Jan. Máme veľmi dobrý základ v nariadení o, o v, na, všeobecnom nariadení o ochrane údajov. A pri diskusii o tejto téme sme už hovorili o súbore pravidel na ochranu os, e, súkromia, ktorá je technologicky neutrálna, lebo veľké údaje to je metafora. Počítače dnes nepočítajú, jednoducho robia e, kopu iných vecí, ale stále ich nazývame počítače a veľké údaje e, nie sú E, veľké údaje, iba to je otázka analýzy údajov a e, kognitívneho procesu. To je e, nová práca, to ako keď porovnávame analógový a digitálny svet. Je to veľmi odlišné. Nie sme odborníkmi na to, ale sme odborníkmi na ľudské práva a obavy ľudí. Takže nebudeme diskutovať o analýze údajov, ale o tom, aký je toho výsledok, aký je výsledok, ako sa možno, ako možno využívať takéto výsledky analýzy dáta, kde sú riziká. To už je v Všeobecnom nariadení o ochrane údajov. Tam sú špecifické údaje o otázke ako internet veci, analýzy veľkých údajov. A to sú také slučky v nariadení o ochrane údajov. To, ako môžu dáta využiť e, podniky, to je jedna vec. Druhá vec je, ako moc a mocenské štruktúry môžu využiť e, výsledky analýzy údajov. A práve tu je naša rola, to znamená chrániť ľudí v týchto mocenských vzťahoch a tu nejde len o mocnosti a vlády, ale napríklad lekár má určitú moc. Máme už dobré skúsenosti a je veľmi dôležité, aby sme sa vydali správnym smerom aby sme sa nenechali zviesť na cestu technologických a technických diskusí. To by sa malo odohrávať inde, nie tu. Ďakujem, Mariu. E, kým sa vrátim ešte, kým dám slovo mm, Áne Gomeš, chcem povedať, že e, všetci z nás sa oboznámili s tou správou pred stretnutím. Ochrana, nariadenie na ochranu údajov by stále mala byť, e, malo byť tým základným rámcom pre diskusiu a túto štruktúru by sme mali zachovať a internet veci ešte stále len na začiatku. Mm, určite z toho plynú veľké e, prínosy, ale jedna z vecí, ktorá vyžaduje expertný názor, expertné stanovisko, je práve presun e, k situácii, kde sa obrovské množstvo e, súkromných údajov ocitá na internete a to potom môžu spracúvať e, firmy, to znamená veľmi súkromné, intimné údaje e, jednotlivcov. A to práve vytvára tie najväčšie e, problémy s ochranou súkromia v porovnaní s tým, aká je situácia teraz. Myslím, že by bolo vhodné pozrieť sa na toto na etické dôsledky e, tohto posunu, e, paradigmatického posunu a ako sa tie súkromné údaje budú využívať. E, Google a ostatní sa do toho zapájajú. To skutočne bude dôležité a v rámci tejto správy by sme mali sa vyjadriť aj k tomuto. Ak sa nechce ujať slova nikto ďalší, E, to skutočne, e, chcem povedať, bude veľmi zaujímavá správa z vlastnej iniciatívy. No, veľmi sa teším na prezentáciu návrhu, len ak chcete, pani Gomeš, podať niečo na záver. E, áno, ďakujem za všetky príspevky a súhlasím so všetkými, ktorí poukázali na ten rámec, e, všeobecný rámec na ochranu údajov. My sa nesnažíme nič nového objaviť. Ide o to, aby sme si povedali, kde sa nachádzame, v akej fáze. Ochrana údajov. Nuž, tu ide o jej posilnenie, aby sa pravidlá na ochranu údajov im používali, plnili a aby to plnili, aby ich plnili aj podniky lebo zdieľajú obrovské databázy, robia e, sa politické rozhodnutia ohľadom analýzy údajov, ktoré tieto e, spoločnosti zbierajú a vôbec sa pritom e, neprihliada k tej fáze, v ktorej sa nachádzame a preto to treba prepojiť. V Spojených štátoch operátori, ktorí zároveň sú veľkými poskytovateľmi veľkých údajov, sa e, veľmi e, pozitívne stavali práve k e, k, tej, tomuto, k týmto princípom stanoveným v, v Všeobecnom nariadení o ochrane údajov, lebo to vytvára akúsi istotu, udáva to akýsi smer. Takže toto je to, tá výzva, ktorá pred nami stojí. Tie informácie, ktoré ľudia poskytujú, sú veľmi dôležité, ani si to niekedy vôbec ani vo sne neuvedomujú. Napríklad zoberme si poisťovníctvo možno, že sa ľuďom e, jednoducho odoprie možnosť uzavrieť poisku a podobne, pretože na základe informácií, ktoré poisťovne majú k dispozícii, sa o týchto ľuďoch vie, že napríklad majú nejakú nevriečiteľnú alebo smrteľnú chorobu, alebo povedzme e, tie e, inteligentné siete, energetické siete, to takisto je ďalší príklad toho, kde sa môže, môžu využívať e, osobné údaje ľudí. Takže analytika, analýza a výsledky. Čo sa s tým deje? Nebuďme naivní. Tie nástroje a algoritmy nie sú neutrálne. Mladí ľudia v Kalifornii E, e, ktorí vytvárajú kódy, nám toto jednoznačne povedali. A potom e, počítačová bezpečnosť, to je ďalšia otázka kritické infraštruktúry napríklad a kontrola veľkých údajov o energetických sieťach napríklad v inteligentných mestách. To sa takisto potenciálne môže zneu, to je takisto obrovský objem potenciálne. Takže by sme sa mali snažiť e, k tomu prispieť oveľa ešte odbornejšie, než ja som bola sama schopná v tejto správe. Teraz body 6, 7, e, automatizovaná výmena údajov o DNA s Dánskom a daktyloskopických údajov s Dánskom. Tu ide o tzv. prímské e, údaje a e, my ako výbor má, a parlament má len konzultačnú rolu a e, rada požiadala o to, aby sme zareagovali do troch mesiacov. Rozhodli sme sa, že to bude predmetom zjednodušeného postupu, kde je predseda zároveň spravodajcom Takže prezentovať bude e, predsedníctvo rady a e, prosím o stručnosť. I feel rather foolish uh, having gone through that whole thing without them not being here. It's difficult in this bigger No, tu v, tomto, v tejto veľkej zasadačke je aj ťažké identifikovať, kto tu je a kto tu nie je. Takže ja si uvedomujem, že o 17.40 e, máme hlasovanie, takže e, môžeme pristúpiť k bodom 8 a 9. Asi nie. A viete, kde sú zástupcovia predsedníctva? Niekto to vie? Aha, ďakujem, pán predseda. Ďakujem vám za slovo. Takže ja troška vysvetlím to rozhodnutie a e, e, rozhodnutie rady ohľadom e, výmeny automatizovanej výmeny údajov DNA. Tu sa uplatňuje všeobecné ustanovenie o ochrane údajov z kapitoly 6 rozhodnutia 2008 615 IH, podľa ktorého prímske rozhodnutie je e, predpokladom pre automatickú výmenu údajov vo všeobecnosti a najmä v prípade výmeny údajov o otlačkoch prstov, prstov. E, generálny sekretariát rady Následne 19. augusta 2016 predložil návrh eh, implementačného rozhodnutia Rady pro, eh, pre, eh, a, to, a predložilo Dánsku, Dánskému parlamentu pre, na konzultáciu. A tu parlament má možnosť sa vyjadriť do troch mesiacov. Ide o posilnenie cezhraničnej spolupráce policie, najmä pokiaľ ide o boj proti terorizmu a boju proti cezhraničnej trestnej činnosti. Boli by sme e, vďační parlamentu za svoje stanovisko, e, ktoré by mal predložiť čo najskôr, tak aby sme mohli urobiť posledný krok pri príjmaní tohto e, rozhodnutia na rade bez ďalších odkladov. Ďakujem vám. Ďakujem vám. Koordinátori sa rozhodli, že sa to bude riešiť podľa článku 50 zjednodušený postup a bude sa eh, hlasovať o návrhu správy. Takže teraz body 8 a 9, bod 8, dohoda o operatívnej a strategickej spolupráci medzi Ukrajinou a Europolom, bod 9, dohoda o operatívnej a strategickej spolupráci medzi Gruzinskom a Europolom. Toto je prezentácia, spoločná prezentácia Europolu a predsedníctva rady. Tieto body tieto novo navrhované dohody o spolupráci s Ukrajinou a Gruzinskom znamenajú spoluprácu, ktorá znamená aj výmenu osobných údajov a preto to musí e, dôkladne preskúmať Európsky parlament. E, táto, e, toto spadá do tzv. tretieho piliera. Parlament vydáva svoje, svoje stanovisko a Rada má obmedzený e, čas na to, aby zareagovala. Niektorí kolegovia e, e, vedia, že od mája 2017 bude platiť nová, nové nariadenie o Europole, takže sa situácia zmení. Ja by som teraz dal slovo predsedníctvu rady a zástupcom Europolu, aby prezentovali tieto dve dohody a to, aké potreby z nich vyplývajú. A teraz pán Baran z, za predsedníctvo, slovenské predsedníctvo rady, potom pán Newman za Europol. Takže teraz pán Baran, máte slovo. Pán predseda, vážení poslanci, ďakujem za možnosť prezentovať e, dohody o operatívnej a strategickej spolupráci medzi Ukrajinou a Europolom a Gruzinskom a Europolom. Toto nie je prvý, prvá dohoda takého typu a preto už e, poznáte postup. Europol požiadal radu o schválenie e, podpisu e, operačné, dohody o operačnej spolupráci s tretimi krajinami a po stanovisku parlamentu riadiacia rada, správna rada rady e, schváli podpísanie tohto, tejto dohody. E, Ukrajina je prioritným partnerom v rámci susedskej politiky a východného partnerstva. E, s Ukrajinou má Európska únia každoročné samity na prezidentskej úrovni a Súčasný rámec pre vzťahy EU-Ukrajina vychádza z asociačnej dohody nahrádzajúcej e, dohodu o partnerstve a spolupráce z roku, o spolupráci z roku 2014. E, táto dohoda je novou fázou vývoja vzťahov, e, konkrét, zmluvných vzťahov medzi EÚ a Ukrajinou aj na úrovni politickej a ekonomickej spolupráce a znamená E, záväzok e, na dlhodobé partnerstvo vychádzajúce zo e, spoločných hodnôt demokracie, právneho štátu, dobrej správy, ľudských práv a základných slobod. Vnútorná bezpečnosť je neoddeliteľnou súčasťou tohto celku. V súčasnosti Európska únia a Ukrajina spolupracujú na základe strategickej dohody podpísanej počas eh, samitu EU Ukrajinu v roku 2009. Proces eh, eh, uzavretia dohody o operatívnej spolupráci začal v roku 2011 a skoro potom pre, bola spustená legislatívna reforma pozmenenie hlavného zákona o ochrane údajov eh, bolo dokončené v roku 2014 v júli a v januári 2014 nadobudlo účinnosť. Eh, správna rada hm, dala hm, právomoc riaditeľovi Europolu eh, nastoliť rokovania s Ukrajinou ohľadom uzatvorenia dohody o spolupráci. Táto dohoda je tiež nevyhnutná kvôli tomu, že Je to jedna z povinností v rámci akčného plánu pre liberalizáciu vízového styku s Ukrajinou. Dohoda medzi EU a Gruzínskom e, je nás spoločnými hodnotami a podporou EÚ, mier a stabilita v Gruzínsko, ako aj celého hospodárskych a menových reforiem na umožnenie rozvoja. V júni 2014 Európska únia a Gruzínsko podpísali asociačnú dohodu, ktorá vstúpila do platnosti v júli 2016. Má to politické a hospodárske vzťahy medzi EÚ a Gruzínskom. Podpisom asociačnej dohody z EÚ Gruzínsko prijalo záväzky v oblasti demokracie, právneho štátu, ľudských práv, základných slobôd, dobrej správy, udržateľného rozvoja ďalej. Dohoda zavezuje Gruzínsko k ambicioznej reformnej agende v kľúčových oblastiach ako bezpečnostná politika, obchodná a politická obnova a práva, ktorá otvára úrodnú pôdu pre spoluprácu. Asociačná dohoda sama o sebe je výsledkom európskeho susedstva, čo je dôležitá súčasť európskej zahraničnej politiky, kde Gruzinsko je jednou zo 16 partnerských krajín. Prosperita, stabilita a bezpečnosť rozšírenej EÚ a Európskej únie a, a jej susedov je dôrazom a cieľom e, Radiaca rada vydala pozitívny nástroj a názor na vykonávacie rozhodnutie rady. No a slovo by som teraz rád teda dal e, kolegom z Europolu a vypočujeme si niektoré operatívne odôvodnenia oboch dohôd. Ďakujem pekne, ďakujem pekne, pán predseda. Áno, my sme rade prehlbili operatívnu spoluprácu s Ukrajinou, ktorá už robia pomocou týchto strategických dohôd. Týka sa to viacerých oblastí trestnej činnosti, ako ekonomické trestné činy, obchod s drogami, niektoré z oblastí, ktoré by som chcel zdôrazniť a upozorniť na ne. Jedna oblasť sa týka mobilných skupín organizovaného zločinu. My sme vykonali viaceré vyšetrovania, ktoré zahrňali ukrajinský mobilizovaný organizovaný zločin, organizované e, vykrádanie, e, organizované vreckové krádeže, tak ďalej a tak ďalej. S e, Gruzínskom to bolo teraz zatiaľ obmedzené na neosobné údaje. Ak bude dohoda rozšírená, tak budeme si vymeniť údaje nielen o trestnej činnosti, ale aj o páchateľoch v oblasti a pašovania, obchodovania s ľudskými bytostiami by sme chceli pracovať s Ukrajinou, pretože Ukrajina je tranzitnou krajinou. Keď sa hovorí o pozemných cestách cez zelené hranice a tiež sú s našimi informáciami, tiež príslušníci, ukrajinskí príslušníci, ktorí sa venujú prevádzačstvo do štátov EÚ. No a v neposlednom rade sme profitovali eh, z mimoriadne kvalitných príspevkov expertov ukrajinskej policie o organizovanom zločine vo všeobecnosti a podarilo sa nám identifikovať viaceré veľké cezhraničné prepojenia medzi štraniami členských štátoch a Ukrajinou. Takže očakávame, že čo skoro dostaneme dobre kvalitné informácie, no a čo sa týka Gruzínska, Tiež by sme radi budovali ďalej našu spoluprácu s Gruzinskom na základe tejto operatívnej operačnej dohody, napríklad v aktuálnej oblasti terorizmu, pretože Gruzinsko je tranzitnou krajinou pre zahraničných bojovníkov z regiónu Kaukazu. V súlade s našimi informáciami čečensky eh, zahraniční bojovníci do konfliktných oblastí idú cez Turecko alebo Azerbajdžan a gruzinské orgány sú ochotné podeliť sa o informácie o týchto zahraničných, e, zahraničných e, bojovníkoch s Europolom, keď bude podpísaná dohoda. No a v súvislosti s Gruzínskom samozrejme existuje viacero oblastí, e, kde chceme spolupracovať. Je tu jedna oblasť, ktorú by som chcel zdôrazniť a to je oblasť spoločného boja spolu s gruzinskými OČTK boj proti oddielom eh, veľmi známy, čo je um, ktorý kontroluje nielen aktivity ostatných eh, organizovaných skupín, ale uh, sú, podielajú sa na majetkové trestné činnosti, uh, vraždách, únosoch a tak ďalej. Momentálne viaceré členské štáty čelia uh, ehm, trestné činnosti, ktorú spôsobujú tejto skupiny ktorá už zo svojej povahy v podstate je veľmi medzinárodná a napojená na rôzne členské štáty, takže toto je tiež oblasť, kde chceme úzko spolupracovať s našimi gruzínskymi kolegami. Ďakujem pekne. Ďakujem vám obom. No a pani Gabriel teraz, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda. A ja by som chcela najskôr poďakovať komisii a e, zástupcomi Europolu e, za správu o týchto strategických e, dohodách. Dohoda medzi Ukrajinou a Europolom je kľúčom, ktorá umožní posilniť bezpečnosť v Európskej únii posilnením bezpečnosti asi našich najbližších susedných štátoch, čo je veľmi dôležité. Dôležité bojovať proti organizovanému zločinu a terorizmu, čo je už vo svojej podstate nadnárodné. Tieto dohody sú veľmi zaujímavé. Myslím na výmenu hlavne v oblasti školení, analýzy a prevencie trestnej činnosti. Ja som spravodajkyňou pre liberalizáciu výrozového striku medzi Európskou úniou a Ukrajinou a ja ja sa tiež teším, že sa blížime k záverečnej fáze prijavmania tejto Eh, pri príjme tejto eh, dohody, eh, čo posilňuje aj spoluprácu v oblasti liberalizácie vízových stykov, boja proti trestnej činnosti. Ja by som chcela položiť dve otázky na upresnenie. Poprvé, čo sa týka operačných dimenzí, mohli by sme vedieť, aké sú finančné prostriedky garantované na vstup do platnosti a implementáciu tejto e, dohody. A čo sa týka strategických rozmerov, e, no, počuli nejaké náznaky, ale aké budú opatrenia, ktoré budú prijaté na to, aby tieto e, dohody boli súčasťou a slúžili zbližovaniu Európskej únie a Gruzínska a Ukrajina v boji proti terorizmu, v boji a proti obchodovaniu s ľudskými bytostiami a praniu špinavých peňazí. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pani Gabriel. A pán Peterson. A potom už nedostane nikto slovo, pretože už nečakajú hlasovania. Pán Peterson, nech sa páči, ďakujem pekne. Predseda, na úvod by som chcel poďakovať e, za prácu Europolu a príspevkom, ktorú táto veľmi dôležitá agentúra, ktorým prispieva k posilňovaniu našich reakcii v boji proti organizovanému zločinu v Európe. Ale tiež by som rád využil túto príležitosť, aby som zopakoval problém s postupom zaradi týchto dohôd nové nariadenie o Europole vstúpi do platnosti budúci rok a parlamentu dáva kľúčovú úlohu pri kontrole nových operačných dohod medzi Europolom a tretími krajinami. A v mnohých prípadoch a to je veľmi relevantné kvôli politickej situácii a situácii v oblasti ľudských práv v týchto krajinách. A my pokladáme za trochu zvláštne, že boli poznámení o takýchto dohodách a o mnohých dohodách krátko predtým, než vstúpili, krátko predtým, než vstúpia do platnosti nové dohody, ktoré príjmame. Takže naša základná otázka je, prečo tá lihovosť nechápeme, urgentnosť a ak je to možné, Rade by sme získali odpoveď na túto základnú otázku. My sme ochotní konštruktívne spolupracovať s Europolom z radu na všetkých týchto veciach, ale musíme rešpektovať výsledky rokovania v trialógu, ktoré tvára nové nariadenie Európole a zaisťuje hm, problém kontroly do budúcnosti. Takže dovolte mi hm, ešte raz opakovať tú otázku, prečo tá naliehavá povaha. Ďakujem pekne, pán Peterson. Máte právo klásť túto veľmi základnú otázku. Ste povedali aj tiež otázka, ktorú, eh, otázky, ktorú položila pani Gabriel. Takže dostane slovo predsedníctvo Europol, aby stručne zodpovedali na tieto otázky. Nech sa páči. Áno, ja by som chcel dať ja slovo kolegovi z Europolu, pretože sú to skôr také operatívnejšie otázky a tento dokáže určite lepšie vysvetliť. Nech sa páči. Ďakujem pekne, predseda. Čo sa týka prvej otázky, či potrebujeme dodatočné finančné zdroje na implementáciu, no, dohoda, obidve dohody sú zamerané e, na otvorenie kanála pre operačných e, informácií peniaze, ktoré sú potrebné na implementáciu. O tom budú súvisieť e, čiastočne s vytvorením zabezpečených línií a 5000 eur eh, na ďalšie vybavenie úradu, osobné počítače a podobne. Spolupráca na základe tejto strategickej dohody s Ukrajinou napríklad, eh, že taká, že ďalšie, žiadne ďalšie veľké investície nebudú potrebné, rovnako čo sa týka eh, Gruzínska, tak finančné výsledky potrebné na implementáciu nie sú veľmi podstatné, no a samozrejme v tomto kontexte mm, že tieto oblasti obchodovania s ľudskými bytostiami a prania špinavých peňazí. Týmto oblastiam budeme venovať náležitú pozornosť. No, čo sa týka procedurálnych otázok, tak sú to hlavne politické otázky. Ja som sa podielal eh, zúčastnil diskusí o Europole, tak rád by som pripomenul všetkým poslancom Európskeho parlamentu, že e, nové nariadenie je do parlamentu na kontrolu a podal možnosť príjmať zároveň dohody. To je veľká zmena a riadne medzinárodné dohody s nečlenskými krajinami EÚ, ktoré budú prijaté Európskou komisiou. Takže tým strácame tú časť našich eh, operačných kapacít, ale toto nie je dôvod, prečo dnes sa eh, máte pred sebou tri dohody. Dôvod je taký, že tieto rokovania už trvajú veľmi dlho a teraz už nadešiel čas na ukončenie tohto procesu, ktorý je veľmi zdlhavý. Trvá dva roky. A sú už posledné mesiace, kedy tento proces môže byť ukončený. A dúfam, že toto aspoň čiastočne odpoveda na otázky. No, odpovedali ste na otázky, neviem, či to je úplne uspokojivé, ale teraz budeme musieť pokračovať, alebo teda budeme musieť pokračovať v týchto diskusiách, keď pani Gabriel predloží návrh svojej správy, pretože pán Ederson položil tú základnú otázku, tak ako teraz odpovednosť, tak ako už pani Gabriel veľakrát sa to spýtala, takže keď pani Gabriel predloží svoju návrh svojej správy, tak budeme eh, pokračovať tejto diskusii. Ale ďakujem eh, za pokusy a odpovede. Tak eh, Europolo, ako aj predsedníctvo. Takže budeme pokračovať, keď pani Gabriel predloží návrh svoje správy. Ďakujem pekne za trpezlivosť. 17.40 budeme hlasovať, takže eh, minútu si dáme prestávku a začneme hlasovať. Colleagues, we just have two simple votes. Kolegyne, kolegovia, ja čakám na len dve krátke hlasovanie, takže ak nemáte hlasovacie kartičky, môžete hlasovať aj s vyhnutím ruky. Takže prosím, usaďte sa. Mr. Coelho, you... Pán Coelho, vy ste vždy pripravení, ale nie je to tak vždy so všetkými. Vrátane kolegov po vašej lavici. Dobre, takže ak ste pripravení, ak nemáte hlasovacie kartičky, môžete hlasovať uh, eh, zdvihnutím ruky. Pani Kienge za SAD bude hlasovať takto. A eh, kto tu ešte nemá kartu hlasovaciu? Pani Gabriel. Pani Gabriel. Naozaj. OK, I, you know, you wish you hadn't said something and I, I've gone and said it. Okay. Um, You can symbolically use your hand. Symbolically use your hand. Just put your hand up. Okay. That's good. Okay, so Mrs. Kienge and Mrs. Gabriel. Takže pani Kienga, pani Gabriel budú hlasovať s dvihnutím ruky. Ešte niekto? Dobre, takže budeme pokračovať. Prvé hlasovanie. Návrh uznesenia o dohode pre Europol, strategická spolupráca eh, medzi Europolom a Čínou. Spravodajcom je eh, predseda, toto je záverečné hlasovanie, hlasovanie otvorené, bez pozmeňujúcich návrhov. The vote is closed. Hlasovanie je ukončené. That is adopted 30 votes for 30 hlasov za, 6 proti. 5 sa zdržali. Takže prejdeme k hlasovaniu. Takže ja by som si rád sám zagratuloval. Um, Teraz návrh správy o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a rady o zname tretích krajín, ktorých národní príslušníci musia mať víza, keď ťa prekračujú vonkajšie hranicu a tí a národných alebo štátnych príslušníkov, ktorí majú výnimku z tejto povinnosti je Ukrajina. Mane Gabriel, pozmeňujúci návrh 1, hlasovanie otvorené. The vote is closed. Hlasovanie je ukončené. That is rejected. Bolo to zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 2, hlasovanie otvorené si návrh 2. Hlasovanie otvorené. Hlasovanie je ukončené. A bolo to zamietnuté. si návrh 3. Hlasovanie je otvorené. Hlasovanie je ukončené. Bolo to zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 7. Hlasovanie je otvorené. Ukončené. Bolo to zamietnuté. Úvodné ustanovenia. Pozmeňujúci návrh 4. Hlasovanie otvorené. Ukončené. Bolo to zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 5. Hlasovanie otvorené. ukončené. Bolo to zamietnuté. na vrch 6, hlasovanie otvorené. The vote is closed. Hlasovanie ukončené a bolo to zamietnuté. The text is modified. A teraz eh, hlasovanie o texte, takto pozmenenom hlasovanie otvorené. The vote is closed. Končím hlasovanie. Je to schválené. 38 za, 4 a proti. 1, 1 sa zdržal hlasovania. Teraz na záver. Teraz hlasovanie o zahájení medziinštitucionálnych rokovaní a o zložení vyjednávacieho týmu. Hlasovanie absolútnou väčšinou podľa pravidla 72.3. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Je to schválené. 38 hlasov za, 5 proti. Nikto sa nezdržal hlasovania. Ďakujeme a blahoželáme. A máme vlastne teraz zloženie vyjednavacieho týmu. Ďakujem spravodajcom, ďakujem všetkým kolegom, hosťom, e, predsedníctvu a takisto ďakujem za účasť ukrajinskej delegácii. Pani Gabriel, ešte pár slov. Máte možnosť sa ešte vyjadriť, pani Gabriel. Ďakujem, pán predseda. Chcem povedať tri slova, tri veci. Chcem sa vrátiť, e, chcem sa poďakovať všetkým kolegom za veľmi silnú podporu. Dnes vyšleme naozaj veľmi jasné posolstvo e, podpory pre ukrajinský ľud. To je ďalší konkrétny krok smerom k posilneniu nášho partnerstva. Chcem využiť túto príležitosť a vyzvať aj radu, aby rýchlo e, predložila svoju pozíciu, aby sa mohli začať čo najrychlejšie medziinštitucionálne rokovania. Ďakujem. You, Ďakujem, pani Gabriel. Áno, vaša pozícia bola jasne vypočutá aj radou. Ďakujem opäť ešte kolegom z Ukrajiny. Sorry, colleagues. Kolegyne, kolegovia, prepačte. Bod 12, bod rôzne. Ehm, ešte tento bod musíme uzavrieť. Máte niečo do tohto bodu? Nie. 29. septembra je ďalšie zasadnutie nášho výboru. Odročujem rokovanie.